Bene, cari colleghi, vi pregherei di prendere posto. Vážení kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesto, aby sme sa mohli pustiť do našej schôdze. Máme pár minútiek meškania. Punto dell'ordine del giorno. Prvý bod na programe. Prijatie programu dnešnej schôdze. Ak nikto nenamieta, ak nie sú výhrady, tak potom môžeme považovať tento program za schválený. Ďalší bod. Výmena názorov so švedským ministrom zahraničných vecí, ktorý, ako viete, je aj úradujúcim predsedom rady na nadchádzajúci pol rok Takže veľmi rád ho uvítam medzi nami. Som veľmi rád, že ste medzi nami, pán minister. Som naozaj poctený, že mám po svojom boku niekoho tak skúseného, ako ste vy. Je to teda výmena názorov, ktorú sme plánovali v duchu spolupráce, o ktorej hovoril pán minister, čiže spolupráca medzi všetkými inštitúciami EÚ. A to pán minister povedal na trochu menšej schôdzke, ktorá sa konala pred tou dnešnou. sugli obiettivi, ma spesso è l'attualità, gli eventi, le circostanze che ci fanno deviare. E... Mm, Budeme sa zaoberať aktuálnymi témami. Máme samozrejme jasné ciele, ale niekedy práve kvôli aktuálnym udalostiam sa možno na naše názory rôznia. Napríklad eh, udalosti v Iráne mm, s tými udalosťami nikto ešte pred prázdninami nepočítal. Pán minister, viete, že e, delegácia mojich kolegov bola nedávno v Štokholme a mohli skonštatovať, že švedské predsedníctvo si e, stanovilo niekoľko dôležitých tém, hlavne susedské vzťahy vo východnej Európe, potom stratégia pre Balské more, aj samozrejme v kontexte vzťahov s Ruskom, potom rozširovanie EÚ, hlavne uzavretie vyjednávaní s Chorvátskom a taktiež úloha EÚ na medzinárodnej scéne, hlavne pokiaľ ide o riadenie, spravovanie kríz a taktiež dosiahnutie rozvojových cieľov milénia. Čiže výzvy sú početné, času je málo. Máme inštitucionálny rámec, ktorý sa pravdepodobne výrazne zmení, keď bude prijatá Lisabonská zmluva, čo naďalej bude vplývať na našu činnosť na, inšti- na, a taktiež na činnosť inštitúcií. Takže, pán minister, dám vám okamžite slovo a ešte raz poviem, že s veľkým potešením si vás vypočujeme. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj pre mňa je cťou byť tu medzi vami súhlasím s tým, čo ste povedali. Nakoniec som počúval chvíľu aj e, fínsku kabinu, e, ale boli už aj niektoré e, predchádzajúce stretnutia. Ďakujem za uvítanie. Dovolte, aby som povedal niekoľko vecí v úvode. Stručne, pretože si myslím, že by bolo lepšie dať veľa priestoru na rozpravu. To je vždy podľa mňa kľúčové na pôde parlamentu. Začneme s zjavným konštatovaním. Svet v súčasnosti je náročnejší, zložitejší a v dôležitých oblastiach dokonca aj nebezpečnejší ako iba pred pár rokmi. Sme uprostred hospodárskej krízy, ktorá je bezprecedentná. Pokles eh, hospodárskej činnosti predstavuje zhruba 3 objem obchodu klesol o zhruba 10 pokiaľ ide o zahraničné politické stanovisko, e, tieto čísla vidíme, že majú vplyv na slabé ekonomiky a na krehké štáty a budú aj politické dopady pretože budeme musieť my zasiahnuť, poskytnúť stabilitu, ktorá by inak bola ohrozená a so všetkými tými následkami, ktoré by to mohlo vyvolať. Keď sa pozrieme na webovú stránku Medzinárodného, menového, no, Medzinárodného fondu, tam sa e, hovorí o e, rozhodnutiach e, Medzinárodného fondu v posledných mesiacoch, tak podľa nás je to dosť silný signál. Úloha EÚ spočíva taktiež v stabilizácii e, krehkých hospodárstiev, krehkých štátov v našom okamžitom susedstve. Ak by sme to nespravili, tak potom neúspejeme ani pri ďalších úlohách. A taktiež vieme, že vzhľadom na to, že táto kríza je bezprecedentná, tak e, potom sú tu aj ďalšie úlohy, ktoré nás, tam čak, ktoré nás čakajú, napríklad e, to, čo musíme spraviť v oblasti klimatických zmien Takže myslím, že na tých výzvach sa zhodneme. E, zhodneme sa aj na tom, čo treba spraviť a taktiež na tom, že času je málo. Mm, z, e, zo strany EÚ musíme naozaj zohrávať úlohu lídra v oblasti zelenej politiky, aby sme um, úspešne mohli rokovať na konferencii v Kodani. Je to naozaj jedinečná výzva. A ešte by som povedal, že ešte sú tu mnohé napätia, napríklad v Panžabe a v Palestíne a taktiež vieme, že sú tu geopolitické manévre na východ našej únie. 20 rokov po e, páde železnej opany opony, pardon, a túto jeseň budeme taktiež oslovať niektoré udalosti z pred 20 rokov, 19. augusta, kedy padla opona medzi e, Rakúskom a Maďarskom, potom pád Berlínskeho múru a tak ďalej. To naozaj zmenilo našu Európu. A čo sme odvtedy spravili, to bolo taktiež významné. Podarilo sa nám premeniť Európu e, z najväčšieho problému vo svete na e, konštruktívnejšieho, najkonštruktívnejšieho partnera, pokiaľ ide o riešenie celosvetových problémov za, posledné 20, za posledných 20 rokov. Dosiahli sme to prostredníctvom eura rozšírenia, vybudovania nových inštitúcií. Ale netreba spomínať, že keď ide o e, veľké celosvetové výzvy, tak e, taktiež to si vyžaduje novú činnosť našej strany a musíme aktivnejšie prispieť k tomu, aby sme zachovali a zvýšili dôveryhodnosť, ktorú sme vybudovali za posledné roky. A práve v týchto časoch Švédsko sa stalo predsedníckou, predsedni, predsedníckou krajinou na pár mesiacov. No a potom je tu ešte aj nová, nový parlament, e, príde nová komisia a dúfam, že bude ratifikovaná aj Lisabonská zmluva neskôr na jeseň a potom e, počas krátkeho obdobia budeme musieť podstúpiť dosť výrazné inštitúciálne zmeny. A všetky tieto veci, vplyv, politický vplyv krízy, potom e, rozsah klimatických zmien, geo, zmien, geopolitické napätie a naše vlastné e, politické, inštitúciálne transformácie. Do toho sa musíme, sa, sa musíme pustiť spoločne parlament, komisia a rada v nadchádzajúcich mesiacoch. Nie je pochyb o tom, že dôveryhodnosť našej únie na uh, celosvetovej scéne závisí od toho, ako sa my vyrovnávame s našimi problémami v našej ceste e, časti sveta. Môžeme e, poučovať e, krajiny ďaleko od nás, ale ak sa nám nedarí riešiť problémy u nás doma, tak potom nebudeme pôsobiť veľmi dôveryhodne. To platí aj pre dôležitú a teraz slubnú spoluprácu z USA. Keď budeme úspešní u nás, tak potom budeme dôveryhodnejším celosvetovým partnerom. Najdôležitejšia úloha, ktorá nás čaká, pokiaľ ide o rozšírenie a pokiaľ ide o naše bezprostredné prostredie, tu nemôžeme podceniť transformačné sily to sa prejavilo po predchádzajúcich rozšíreniach v rôznych oblastiach. Takže najdôležitejšia úloha zhruba 100 miliónov občanov, ktorí klopú na naše e, dvere z juhovýchodnej Európy. My sme sa už naozaj dostali ďaleko od e, vojen na Balkáne v 90. rokoch. E, Srbsko je najreformnejšou a najeurópskejšou krajinou. Kosovo je teraz nezávislou krajinou. A bosniackí politici sa hádajú, ako to niekedy politici zvyknú, ale mali by sme si E, všimnúť aj, že v Bosne už nedochádza k interetnickým napätiam a Chorvátsko taktiež dosiahlo výrazný pokrok, pokiaľ ide rozhovory vyjednávanie o vstupe. Montenegro taktiež predložilo žiadosť o členstvo a aj Albánsko zaslalo svoju žiadosť o členstvo a povedal by som, že prvýkrát po dlhej dobe integračné sily v tejto oblasti sú silnejšie ako sily dezintegračné, ale je naozaj e, dôležité, aby sme my udržali elan v našich vlastných integračných politikách v tejto oblasti a na to myslím, že najdôležitejšie bude v nadchádzajúcich týždňoch a e, mesiacoch, rokoch sa výrazne tejto oblasti venovať, takže dosiahnuť e, vyššiu úroveň integrácie, pokiaľ ide o všetky krajiny Západného Balkánu. Budovanie štátov ešte nie je završené v tejto časti Európy, bývalej Juhoslávie, ale dôležité veci môžu byť dosiahnuté, ak všetky krajiny sa pustia aspoň do počiatočnej fázy budúceho prípadného členstva v EÚ tým, že predložia e, žiadosti, ale aj my musíme vyvinúť e, úplnejšie, ambicioznejšie reformné plány pre celú túto oblasť tak budú mať aj reformnú, aj integračnú perspektívu a tá bude silnejšia ako tú, ktorú majú teraz aby sme to dosiahli, tak musíme prekonať niekoľko preka- prekážok. Je tu niekoľko prekážok, ktoré nemusím spomínať. Musíme napríklad v Bosne dosiahnuť tranzíciu k bruselskejším štruktúram zameraných na budúcnosť. Taktiež reformy v Srbsku sú dôležité, ale je to dosiahnutelné, ak bude politická vôľa. Všetko je potrebné, ak máme udržať tento elán v dôležitej časti Európy. Potom otázka Turecka, tá je niekedy kontroverzná. A je to prirodzená, je, prirodzená, je to e, veľká otázka, ale predsedníctvo má za úlohu vykonávať e, politiky e, o ktorých rozhodla EÚ a ktoré podporujú z veľkej časti, podporuje aj tento parlament. Musíme sa pohnúť v tomto prístupovom procese vpred v nadchádzajúcich mesiacoch. A potom asi najdôležitejší proces v Európe v nadchádzajúcich mesiacoch to bude to, čo sa udeje na rozdelenom ostrove Cyprus. E, lídry obidvoch spoločností sa pokúsia prekonať 20 rokov po páde Berlínskeho múru, prekonať rozdiely ich, e, na, ich, na ich ostrove. No a to svedčí naozaj o tom, o čom je Európa, takže e, nezamerať sa na rozdelenia z minulosti, ale snažiť sa ich prekonať a dokázať, že sa dokážu dohodnúť. E, potom Cyprus dokáže aj, že Európa je dôležitá pre celú túto južne, e, oblasť e, Južného Stredomoria. A teda, že je možný európsky proces integrácie a zmierenia. Za posledný rok Európska únia spustila dva projekty ktoré sú veľmi strategicky dlhodobé významné. Euro, e, Stredomorská únia, ktorá bola spustená pred rokom v Paríži. A tam sme sa dos, dohodli, že pomôžeme e, výraznejšie krajinám na juhu Stredomoria. Potom barcelonský proces, ten už beží 10 rokov, ale chceme spraviť ešte viac. A to e, vychádza z jednoduchého výpočtu. Ak sa pozriete na demografický vývoj v ďalších 15-20 rokoch, tak e, e, tam bude prírastok 160 miliónov obyvateľov. No a ako sa s tým vysporiadame, je dôležité a bude dôležité pre nich aj pre nás. Bude to stagnujúca, zúfalá spoločnosť, ktorá nevie zabezpečiť pracovné miesta a bezpečnosť pre e, rastúci počet obyvateľov, alebo či to bude otvorená spoločnosť, ktorá bude mm, eh, optimisticky pozerať do prosperujúcej budúcnosti. Takže Stredomorská únia je stredobodom toho, čo chceme dosiahnuť e, účinnejšie partnerstvo s týmito krajinami a taktiež účinné reformy. To je kľúčové pre nás obidvoch. Takže musíme sa vysporiadať aj s vojnou v Gáze. E, no a potom je tu ešte aj východ medzi EÚ a Čínou. Tam je 12 rôznych krajín. 80 eh, miliónov eh, obyvateľov vo východnom partnerstve, potom Rusko, Stredná Ázia, a dosť ma zarazila správa z posledných dní, možno, že aj vám sa dostala e, Európska rada pre zahraničné vzťahy a tá sa pozerá na našu politiku v tejto oblasti. Hovorilo sa o politike e, a vyhliadky sú dosť bledé. Politika v tejto oblasti je toxická zmes, <clears throat> kde sú e, stále hrozby násilných konfliktov, odštiepenectva a tak ďalej. Možno je to trošku prehnané, ale nie je to úplne nesprávne. No a výsledok bude dôležitý. Východné partnerstvo musí byť niečo, čo bude vnímané ako relevantné pre samotné krajiny, aby sa tam mohli uskutočňovať eh, reformy aby mali nádej do budúcnosti a zároveň sa musíme angažovať e, vo vzťahu s Ruskom. Vzťahy sa zhoršili v posledných rokoch kvôli konfliktu v Gruzinsku a taktiež nie je možné plne implementovať plne dohody uzavreté medzi EÚ a Ruskom, ale samozrejme my máme záujem na tom, aby sme sa naďalej snažili zapojiť Rusko do európskeho celosvetového poriadku a musíme ich naďalej presviečať o tom, že nič nedonesie viac bezpečnosti pre Rusko ako vzťahy so všetkými susedmi, aj s tými najmenšími. A aby sa to opieralo o skutočnú dôveru a priateľstvo. Tak to robíme v Európe a tak to musí byť aj vo východnej Európe. Aby som e, doplnil ten obraz, ktorý tu načrtávam, možno tu máme novú severskú dimenziu. Budem v Štokholme pozajtra a e, práve sa mi do rúk dostane islandská žiadosť o členstvo v EÚ. A táto žiadosť o členstvo samozrejme bude preskúmaná rovnako ako sme to robili e, v minulosti ale treba brať do úvahy, že už sú členom EHS a teda, že už prebrali väčšinu, aký sú súčasťou šengenského priestoru, takže už sú dosť ďaleko. A potom sa bude hovoriť o budúcnosti na Islande aj v Európe, ale chcem povedať, že ak by sa to podarilo tak potom by sme mali o pár rokov krajinu so silnou demokratickou tradíciou. Parlament bol vytvorený pred vyše ako tisíc rokmi. A zo strategického hľadiska by to e, našu úniu priblížilo k tejto zaujímavej e, oblasti Severného pólu a možno, že to v budúcnosti bude revolúciou v doprave medzi Atlantickým a Tichomorským oceánom. A teda pre nás ako Európanov sú to naozaj výrazné témy, ktorými by sme sa mali zaoberať. Je to naše, eh, je to, sú to naše okamžité susedské krajiny a bude to mať dopad aj v celosvetovom meradle. A ešte sú tu všetky tie témy od Palestíny až po Pendžab, takže stredovýchodný proces musí pokračovať. Pred pár rokmi sme mali e, rozhovory medzi Sýriou a Izraelom. Potom tu bol proces Anapolisu všetko to bolo neisté, ale bol to aspoň začiatok, ale teraz nemáme nič, takže potrebujeme naštartovať nejaký proces a musí sa e, uberať vpred dosť rýchle, aby sme neskončili ešte v ťažšej situácii na Strednom východe v porovnaní s tou súčasnou. Takže my ako EÚ musíme prispieť aj k stabilite Iraku po prípadnom odsune amerických a ďalších e, vojakov spojeneckých síl a taktiež e, treba pomôcť Iránu vyrovnať sa s udalosťami na uliciach. Takže budeme pokračovať v tých vzťahoch z posledných e, týždňov. A taktiež sa pozrieme na to, či nejakým spôsobom by sme sa mohli dohodnúť e, pri dôležitých otázkach, ktoré teda všetky navzájom súvisia, napríklad otázka e, jadra. A potom Afganistan, e, prechod na nový režim a taktiež naše vzťahy s Pakistanom musíme pomôcť tejto krajine dosiahnuť e, politickú a finančnú stabilitu, pretože to je veľmi dôležité. A taktiež nezabúdajme na to, že Pakistán je veľmi dôležitou krajinou a bude tam 200 miliónov obyvateľov o pár rokov. Takže všetko toto podľa mňa súvisí aj s otázkou našich vzťahov s moslimským svetom. Takže nie len za našimi hranicami, ale aj u nás v jednotlivých členských krajinách. Myslím si, že je tu priestor na pozitívnejší vzťah. Americká politika sa zmenila. Prejav Obamu v Kahire bol naozaj mimoriadne dôležitý, netreba to eh, podceňovať Vidíme, ako sa vládcovia v Iráne vyrovnali e, s e, situáciou u nich. A taktiež, e, keď sa pozrieme na voľby v Maroku až po Indonéziu, nie sú to islamisti a mm, ďalší radikáli, ktorí by vyhrávali sú tam e, sily, ktoré chcú zmenu, tak ako tomu môže byť u nás ale bohužiaľ nikde sa nemôžu naplno prejaviť, sú marginalizovaní. A podľa mňa, keď dostanú viac priestoru, tak budeme môcť lepšie vyriešiť otázku mieru na Strednom východe, posilniť e, demokraciu v Pakistáne a dosiahnuť, dúfam, nejak e, čoskoro zmier medzi Iránom a susednými krajinami. Takže to je len niekoľko tém, ktorými sa budeme e, zaoberať v jednotlivých členských krajinách, aj na pôde parlamentu, aj my ako prezidentská krajina. Takže je to dosť hektický začiatok, ale tak to aj malo byť. Bol som pár dní na Balkáne, snažil som sa tam riešiť niekoľko otázok a práve som sa vrátil po štyroch dňoch na Južnom Kaukaze. Teraz idem do Štokholmu na pár hodín a potom sa opäť presuniem na iné miesto a vrátim sa do Bruselu a vrátim sa na Radu pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy v pondelok a potom ďalšie vzťahy s Európskym parlamentom. Ale naozaj nemôžem tvrdiť, že by som týmto prejavom vyriešil všetky problémy, takže e, vedzte, že sa budem snažiť aspoň zodpovedať vaše prípadné otázky. A e, zopakujem už to, čo som povedal skôr. Teším sa na spoluprácu s Európskym parlamentom. Je to samozrejme potrebné, ale je to aj konštruktívne a podľa mňa je to aj e, naozaj stimulom, dúfam, pre nás oboch. Ďakujem. Grazie, signor ministro, la sua esposizione è stata completa. Ďakujeme, pán minister, za vašu prednášku, za vaše slova, ktoré boli naozaj obsiahle. Ešte e, doplňujúce slova pre našich kolegov, pokiaľ ide o priebeh dnešného zasadnutia. Pán minister musí e, odísť asi o hodinu. Mám tu už 34 záujemcov o otázku a preto vás musím poprosiť o dve veci. Poprvé, vaše otázky, va, e, vaše otázky, respektíve zoznam tých, ktorí chcú položiť otázku, už uzatváram a prosím, e, E, tí, ktorí máte túto možnosť, neprekročte dve minúty, ktoré máte k dispozícii. E, dve minúty na vašu otázku teda. Najprv dostanú slovo e, koordinátori jednotlivých skupín a potom sa dostaneme k zoznamu ostatných. Začína kolega Salafranka. kladiem otázku aj za, eh, respektíve chcem privítať pána ministra v mene našej skupiny, v mene na, eh, aj Elmara Broka. Chceme vám poblahoželať k úspechom. A samozrejme vieme aj to, že sú tu veľké výzvy, referendum o Lisabonskej zmluve, ďalej potom vytvorenie novej komisie, tiež eh, konferencia v Kodani, pokiaľ ide o Kyoto a tiež ekonomická kríza a v tomto kontexte, pán predseda, mám tri otázky. Prvá. Naša skupina zdieľa vašu víziu silnej Európy a v tejto súvislosti moja otázka, ako vyzerajú prípravné práce, ktoré vy ako švedské predsedníctvo podnikáte, aby ste čo možno najskôr zabezpečili to, že začne fungovať služba vonkajších vzťahov EÚ Vieme, že ľudské práva a, a tento problém máme vo všetkých e, regiónoch, e, prevláda a tiež tu mám otázku, ako vyzerá situácia v Iráne, ako sa vám páči návrh reformistov a, a bývalého predsedu Chatámiho, či by teda bolo vhodné e, z, usporiadať nové referendum, ktoré by voľby nedávne voľby e, legitimizovalo. A tiež otázka k situácii v Hondurase. O tom sme tu v parlamente hovorili pred týždňom. Je zrejme, že Európsky, Európska únia musí podporiť e, navrátenie k normálnej situácii. V tejto krajine musíme využiť aj e, mediačné úlohy pre, prezidenta Kostariky. No a otázka moja zne pri E, uzatváranie asociačných dohôd s krajinami Strednej e, Amerike. Ako, to, ako na túto situáciu bude vplývať situácia v Hondurase? Prezident Kostariky hovoril o strede ako v ďalšej poslednej lehote. Ako to teda bude vyzerať, aký to bude mať dopad na túto dohodu? Ďakujem, pán Salafranka. Takmer ste ref, rešpektovali dve minúty. Teraz pán Svoboda. Ďakujem, pán predseda. Vy, pán minister, ste spomenuli množstvo tém, ale ja by som sa vrátil e, k otázke, ktorú sme vám nepriamo položili v pléne týkajúcu sa Balkánu. Dve otázky. Prvá sa týka e, vzťahov medzi Chorvátskom a Slovinskom. Chcete tu mať nové iniciatívy, alebo budete čakať, alebo využijete e, na to, budete čakať na to, či nové vedenie v Chorvátsku zmení notu, alebo budete čakať na výsledky medzi dvoma krajinami. Druhá otázka sa týka vízovej problematiky. Nie je to vaša zodpovednosť, ale ja osobne nie som proti e, riešeniu, ktoré sme e, našli, ale ja som za to, aby sa Bosna čo najskôr dostala do rámca takéhoto dohody. E, myslíte si, že tu budú podmienky na to, aby čo najskôr sme mohli zapojiť Bosnu a Hercegovinu? Ďakujeme. A teraz e, pán Kačín. Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda, pán minister. Opätovne otázka k Bosne a Hercegovine. V posledných dňoch som dostal množstvo zúfalých e-mailov týkajúcich sa o, o, dopadov toho, že Bosna by nebola v tomto balíčku e, bezvízového režimu od 1. januára. Sú naozaj v zúfalej e, situácii. Považujú sa naozaj za e, obete. Počas balkánskych vojen boli, boli obeťami embarga, ale teraz opätovne sú obeťami embarga na voľný pohyb. Vtedy to bolo embargo na zbranie a tovary a Viete, že e, nepo, uh, dnes Srbia a Chorváti potrebujú, aby existoval bosnianský štát. My potrebujeme, aby ste im pomohli, aby mali veľmi konkrétnu pomoc, pokiaľ ide o spravovanie krajiny a aby sa využili všetky disponibilné nástroje na pokrok a aby sme dosiali voľný pohyb osôb z Bosny ešte pred 15. výročím Srebrenice v budúcom roku. Ďalšia otázka je otázka Kosova. Táto krajina, pokiaľ ide o bezvízový režim, je neexistujúcou e, krajiny, krajinou. Sú to ľudia vymazaní z mapy a preto e, sa pýtam, preto tvrdím, že vy budete musieť počas vašeho predsedníctva túto situáciu na Balkáne vyvážiť, inak dopady budú ozaj e, sa vymknú z kontroly. Ďakujeme pánu Kačinovi a teraz na dve minúty e, kolega Lunáček. Yes, uh, thank you very much, Mr. President. Ďakujem, pán predseda, vážený pán minister, e, pán predseda e, rady. Ja si vážim toho, že dnes ste si našli čas na to diskutovať s nami o vašich návrhoch. Vážim si tiež toho, že hovoríte o želaniach vašeho predsedníctva mať vedúcu úlohu v Európskej únii, pokiaľ ide o klimatické témy. To je veľmi relevantné. Ja si želám a dúfam, aby tá vaša pozitívna rétorika sa naplnila aj činmi, opatreniami. Napríklad, pokiaľ ide o nápad e, toho adaptačného fondu pre rozvojové krajiny, aby tento fond bol naozaj naplnený finančnými prostriedkami, čo mnohé krajiny nechcú. Ďalšie dve veci, už dvaja predrečníci hovorili o situácii týkajúcej sa liberalizácie víz pre e, Balkán. Viem, že Macedónsko, Bosna e, e, a aj ďalšie krajiny, Srbsko, Chorvátsko budú mať tento režim, ale dôležité je to aj pre Bosnu a Hercegovinu. Pedi Ashton a Christian Schwarz Schilling a Miroslav Lajčák kritizovali komisiu za návrhy a za nezapojenie Bosny a Hercegoviny a je dôležité, aby rada urobila všetko to, čo je potrebné na to, aby sa Bosniakom pomohlo, aby sa víza liberalizovali a aby technické opatrenia boli realizované ku koncu roka, aby oni mali slobodu, aby mohli e, všetci cestovať, všetci občania Bosne a Hercegoviny, nie len bosniackí, Srbia, Chorváti, ale aj bosniaci. No a posledná téma v, e, v polovici augusta bude sa inaugurovať v úvodzovkách zvolený zvolený prezident Iránu. E, vieme, že došlo k podvodom a ja dúfam, že EÚ a členské krajiny sa nezúčastnia na vysokých postoch na tejto inaugurácii. Toto gesto musí byť jasné, aby sme ukázali, že tu došlo k podvodu pri týchto voľbách. Aké ďalšie opatrenia tu plánujete, moja otázka? Ďakujeme a teraz e, pán kolega Tanok na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, e, pán predseda. E, opätovne k Blízkému východu, pokiaľ ide o českú iniciatívu na upgradeovanie vzťahov s Izrael, Izraelom. Bude to vašim programom, ale bude to zložitejšie, pretože je tam nová vláda, alebo e, to nebude len nahrávať do e, tábora tých e, stúpencov tvrdej línie Hizbola, ktorí, boli v, ktorí výrazne prehrali vo voľbách v Libanone. Pokiaľ ide o Južnú Áziu, Pakistan ste spomenuli, Afganistan, Indiu takisto, ale nespomenuli ste Sri Lanku, ktorá po ťažkej občanskej vojne e, sa teraz rekonštruuje. Švédsko tam zohrávalo veľkú úlohu a veľký vplyv tu teraz vykonáva Čína. Ako by sme s, s, e, mohli opätovne nastoliť náš vplyv, dobehnúť ich náskok, pretože viete, že je tu e, zlá, zlá povesť, ktorú, ktorú sme mali v, za posledné roky v Kolambe. Potrebujeme naozaj priateľskú ruku, Eh, podanú eh, našimi vládami. Takisto eh, ďalšia problematika, do, dozor, dozor OSN týkajúci sa Cypru. Ankara tu má vplyv. Máte nejaké indikácie, že by Turci implementovali ankarský protokol spred 4 rokov a že by naozaj povolili ďalšiemu vývoju situácie na Cypre? Ďakujeme a teraz

Chcel by som v krátkosti hovoriť o e, rozširovaní. O tom ste hovorili, čo si o Turecku a potom o, otázka k Cypru. Prebiehajú rokovania medzi prezidentom republiky, pánom Christofiasom a zástupcom tureckej, e, ture, e, tureckých cyperčanov. Treba tu zdôrazňovať európske hodnoty, to ste sám povedali ja som Cyperčan a viem, tu treba vytvoriť svetové fórum, kde sa zosúľadia viaceré sily. E, my, Cyperčania, chceme a potrebujeme riešenie, nechceme len cestovať v rámci Európy, chceme voľne cestovať aj na svojom vlastnom ostrom, ostrove. Určite E, si uvedomujete, že možnosti pre oboch politických vodcov závisia aj od vonkajších vplyvov. Problém tureckého obsadenia ostrova nevyriešite. Tieto kompetencie nemáte. Takisto nemáte e, kompetenciu na to, aby ste povedali, čo sa udeje, pokiaľ ide o záruky Potrebujeme teda naozaj záruky e, zo strany e, e, tretích krajín v tomto ohľade. 40 tisíc tureckých vojakov sa naozaj stále ešte nachádza na tomto ostrove. Takže ani len v, jedi- v žiadnej ďalši- ďalšej krajine EÚ nemáme takúto vojenskú prezenciu. Na e, dvoch občanov jeden vojak. Chcem teda ešte raz zdôrazniť, že my musíme byť tí, ktorí budú za riešenie, ale samozrejme nemôžeme tu e, oslobodiť e, Turecko od zodpovednosti, e, naplniť, podpísať ankarský protokol. To všetko sú veci, ktoré by prispeli k riešeniu. Ešte k Palestíne. Európska únia tu musí E, byť konkrétnejšou, silnejšou. Ďakujem. Grazie, onorevole Acke Georgu. Con... Ďakujeme, kolega. Teraz e, kolega Plebris. Potom bude mať slovo pán predseda. Ďakujem. E, pán minister, zopár, zopár otázok k rozšíreniu. Hovorili ste o rozšírení smerom na východ. A ako reagujete na e, argumenty francúzskej a nemeckej vlády, ktoré tvrdia, že Turecko nikdy nebude e, plnohodnotným členom, ale že bude mať len privilegované partnerstvo, privilegovanú pozíciu. A potom, pok- e, o, pokiaľ ide o Turecko, myslíte si, že hranice Európskej únie až po Irán a Irak, že by mohli e, ísť až tak ďaleko? Budeme takéto niečo môcť potom ešte volať Európska únia? A tiež otázka, myslíte si, že existujú možnosti na to, aby sa dal vyvíjať tlak na Turecko v tom smere, aby tu E, boli iniciované príslušné kroky. No a pokiaľ ide o pristahovalectvo, tak som nie celkom pochopil e, vaše slova. Momentálne tu máme množ, e, obrovskú vlnu pristahovalectva do EÚ. Hlavne tu platia vysokú cenu za tieto tendencie stredomorské krajiny. Z pohľadu zahraničných vzťahov myslíte si, že Európska únia tu môže vyvíjať tlak na tie tretie krajiny, z ktorých pochádzajú títo pristahovalci. A opätovne musím hovoriť o Turecku, pretože to je tiež tranzitná krajina. Môže Európska únia ovplyvňovať Turecko v tom smere, aby tie príslušné rokovania a dohody boli aj dodržiavané, pokiaľ ide o zaobchádzanie s pristahovalcami? No a potom tiež otázka, ako to vyzerá s príslušnými úpravami ak nájdeme určité predpisy alebo dohody s určitou krajinou, musíme e, nájsť určitý režim e, zodpovedajúci danej situácii, napríklad vzťahy s Iránom. Otázka Hondurasu, tu by som sa chcel spýtať, ako chce EÚ postupovať v tejto oblasti, ale predovšetkým, pokiaľ ide o pristahovalectvo, potrebujem konkrétnu odpoveď. Čas ste prakticky dodržali a pán minister, vy teraz samozrejme môžete hovoriť tak dlho, ako chcete, ale ak by mali mať e, priestor ďalší poslanci, tak by som aj vás teda poprosil, aby ste boli naozaj struční. Two minutes on this. <laughs> Dve minútky e, je primálo. Budem sa snažiť e, byť stručný, bez toho, že by som sa vyhol odpovediam na mnohé z otázok pán Salafranka, pokiaľ ide o prípravu e, vonkajšej služby, musíme v prvom rade počkať na ratifikáciu Lisabonskej zmluvy. Musíme byť pripravení aj na to, čo e, treba urobiť, keď tá, e, táto ratifikácia nastane. Ja osobne si myslím, že by bolo veľmi dôležité mať toto v budúcich rokoch. Dôležité témy ktoré treba doriešiť, ale môžem vás všetkých len e, e, vyzvať, aby ste si to premysleli. Ak nastane tento čas, budeme musieť e, ísť vpred, vpred s konkrétnymi otázkami. Musíme rešpektovať politický proces vo všetkých členských krajinách v týchto otázkach, v, tu konkrétne v Írsku. A Nesmieme úplne ale zaspať. Musíme chvíľu počkať, ale nesmieme úplne prispať. Pokiaľ ide o, Honduras, o tom sme e, stručne hovorili v pléne a myslím, že som v pléne povedal, že dúfame, že nový, nov, nové úsilie e, počas víkendu bolo úspešné, ale nie je tomu naozaj tak a politika, ktorú teraz vykonávame, je tá, ktorú som naznačoval e, minulý týždeň. E, mediačné snahy prezidenta Kostariky musíme podporovať. Všetky ďalšie e, alternatívy potom zostávajú. Musíme mať dialog s americkými štátmi o tom, ako my EÚ môžeme pertraktovať posolstvo, ktoré bude pozitívne pre túto oblasť. E, a potom nám zostáva ale naozaj sa modliť, aby to uspelo. Čo urobíme, ak to ne, neúspeje, ako budú vyzerať naše vzťahy s, e, so e, stredoamerickými štátmi, musíme sa snažiť nachádzať možnosť, možnosti podpory spros, týchto sprostredkovateľských snách. Ešte k otázkam týkajúcim sa Iránu. Nebudem hovoriť e, detailne detálne o tom, čo by mali e, v Iráne robiť, pokiaľ ide o referendum a tak ďalej. Je to krajina, ktorá má množstvo, e, alebo určité množstvo, obmedzené množstvo plurality. V tomto obmedzenom rámci prebieha určitá diskusia, uvidíme, čo z nej zíde politické špičky v Iráne musia e, sami e, so, svojim, e, so svojimi voličmi vyriešiť legálnosť výsledkov a bude to mať však dopady. My chceme ponúknuť pomocnú ruku iránskemu obyvateľstvu. Je to veľmi dôležitá krajina. Sú to ľudia, ktorí majú sny, svoje ašpirácie a vzhľadom na tú brutálnosť, ktorú sme pozorovali eh, v uliciach eh, Teheránu a inde, vie, vieme, že ide o, ťa, o, o ťažkosti. Hovoril som s ministrom, eh, s ministrom zahraničných vecí takým viackrát za posledné týždne. Snažil som sa komunikovať e, o problematike britského konzulátu a tak ďalej. Podarilo sa nám ich vyslo- vy- vyslobodiť. Máme ešte stále francúzsku občianku, ktorá bez akýchkoľvek vysvetlení je zadržiavaná zo strany Iránu. My chceme naozaj e, dosiahnuť, aby aj ona bola oslobodená, takže v tomto ohľade naozaj treba s nimi komunikovať. To isté sa týka aj nukleárnej problematiky a mnohých iných. Musíme e, e, ponúkať pomocnú ruku, ale musíme rozlišovať medzi tým, čo príde vo vzdialenejšej budúcnosti. Pokiaľ ide o Balkán, e, konkrétne o Bosnu a Hercegovinu a problematiku víz e, ku konfliktu medzi Srbskom a e, Slovinsk, pardon, Chorvátskom a Slovinskom a mnohým iným problémom, k tomu poviem nasledovné. Hovorím to, hovorím to v súkromí, ale budem to teraz hovoriť aj na verejnosti. Je to pomerne verejná problematika. Myslím si, že retorika zašla prideleko na oboch stranách. Na Balkáne treba byť naozaj opatrný pri e, použití slov, pri voľbe slov, pretože e, množstvo ľudí rozum, e, e verí tomu, čo po, poviete a to môžeme za sebou e, prinášať nebe, nebezpečné dopady. E, treba vnímať, vnímať tieto vyjadrenia s kľudom a treba e, spomaliť, schladiť, e, zmierniť túto retoriku. Čím skôr sa tak udeje, tým lepšie to bude pre Chorvátsko. My všetci je našim záujmom, aby sme pokročili, aby sa zrýchlil prístupový proces. Je to dôležité pre tieto krajiny aj naše všeobecné vzťahy s týmto e, regiónom, ale dôležité je to aj pre Slovinsko. Krajina, ktorá má pocit, že je v tomto izolovaná, izolovaná na pôde rady a to nechceme. Dúfam, že naše, naše prvé úvahy by mali smerovať k ním, aby sme ako Európania konali tak, ako Európania by mali. O tom predsa Európa je. E, chceme byť konštruktívni a chceme byť pripravení na kompromisy o bosnom probléme, sme, o probléme ste hovorili viacerí. viacerí all... Toto však problém nie, nie je nový. E, mnohí e, mohli vnímať e, jeho nástup. Bol to Karl Schwarzenberg, Bernard Kushner, ktorí hovorili množstvo, množstvo hodín s celým spektrom predstaviteľov. Nabádali sme ich, aby sa spojili, aby aby prijali rozhodnutia, pretože keď to neurobia, tak e, tento vlak im utečie. Nikto iný to za nich neurobí. Nemôžu a nemajú právo e, držať ako rukojemníka celý, celý Balkán. Takže treba to naozaj zrýchliť. A tieto slova mali účinok, e, začali konať ja som potom e, komunikoval e, s americkým ministerstvom, zahranič- ministrom zahraničných vecí a takisto tu bola reakcia, že e, teraz musíte zrýchliť spoluprácu, aby sa prijali rozhodnutia k biometrickým pasom. Nielen o tom hovoriť, pretože treba vytvoriť vieruhodnosť nielen pokiaľ ide o komunikáciu s, minist- s ministerstvami zahraničných vecí Európy, lebo tí sú naozaj príjemní v komunikácii, ale hlavne s ministerstvami vnútra, s ministrami vnútra. Viete, čo mám na mysli, v čom nie sú oni takí príjemní. S nimi treba nadviazať vzťahy a vymieňať si pozitívnu retoriku, pretože inak sa dostaneme do slepej uličky. Naozaj dúfam, že bosniacky e, vodcovia e, budú spolupracovať a konať k tým zúfalým e, e-mailom, ktoré hovoria o tom, že sú obeťami, že sú rukojemníkmi. Ja tomu rozumiem veľmi dobre, som tam často, sú naozaj obeťami a neochoty ich politických e, predstaviteľov dohodnúť sa. E, bojujeme teraz len slovami, ale treba sa pozerať na budúcnosť, aby mali z toho prospech mladí ľudia, týchto krajín. Oni predsa nechcú hádajúcich sa politikov, chcú vyhliadky na členstvo v EÚ. A toto im musia politici demonstrovať spoluprácou, že chcú byť súčasťou Európy. Ak to urobia, tak nikto sa nebude viac tešiť ako ja. Ak to však neurobia, nebude možná európska integrácia, pre nich. K otázke Kosova, no treba tu byť opatrný. Ja si uvedomujem, eh, aká opatrnosť je potrebná pri tejto problematiky. Sú to vnútorné právne problémy, ktoré treba vyriešiť, ale konštruktívny prístup to dokáže pre, prekonať. Čo sa týka globálnych otázok, som rád, že ste počúvali pána premiéra na plenárke. Eh, on je naozaj odhodlaný aby z tohoto urobil svoju prioritu počas najbližších mesiacov. My ostatní z predsedníctva ho takisto budeme podporovať, ale zelená diplomatika bude prioritou v Švédsku počas najbližších mesiacov. Čo sa týka Iránu a inaugurácie, ešte som nepoložil túto otázku, ani som na ňu neodpovedal. Ja samozrejme súhlasím s tým prístupom, ktorý ste popísali. Pán Tenok položil niekoľko otázok k Izraelu. Máme záujem o hĺbšom dialogu s Izraelom ohľadom otázok eh, v budúcnosti, ale to sa týka všetkých sú tu určité nezhody s Izraelom a je potrebné viesť dialog, aby sa zistilo, či ich môžeme odstrániť. A Američania postupujú po- podobne. Sú, súvisí to s, otázok, s otázkou e, usadení. Týka sa to Gazy, kde sme postupovali veľmi striktne v tom zmysle, že izolácia nie je len morálne neakceptovateľná, ale je to aj kontraproduktívne z izraelského hľadiska a dúfame, že dialog s Izraelom povedie k tomu, že pochopia túto skutočnosť a budú schopní zmierniť svoju politiku a potom uvidíme, akým spôsobom môžeme ďalej rozvíjať vzťahy. Nevidím e, žiadne formálne kroky v blízkej budúcnosti, ale politický prístup. Potom Sri Lanka, to je krajina, ktorú takisto máme na radare. Možno budeme v inej situácii e, čoskoro, ale je tu určitý prvok triumfu zo strany vlády v Kolumbe a oni neboli ochotní e, vypočuť si, čo chcelo vyjadriť e, medzinárodné spoločenstvo po návšteve tajomníka pán Kimuna a bol zamietnutý prístup e, k táborom, ale zároveň získať mier je oveľa dôležitejšie, teda je oveľa ťažšie ako vyhrať vojnu. Vyhrať vojnu sa dá vojenskými prostriedkami, ktoré dovážate z rôznych krajín, z rôznych zdrojov a tá vojna sa dá vyhrať, ale aby sa zabezpečila stabilita, e, to je e, spočíva v miery a myslím, že pomoc medzinárodného spoločenstva bude potrebná a myslím, že by sme mali byť e, takisto e, obozretný Cyprus. Európska únia e, nemôže hrať žiadnu úlohu v procese, ktorý momentálne prebieha v Cypre. Je to otázka pre pána Krysofiasa a pre pána Talapiasa. E, aby sa stretli a aby sa dohodli. Ja mm, som e, naozaj e, potešený e, ich odhodlaním, že, to chcú, že v podstate sa chcú dohodnúť vzhľadom na históriu, na celé to historické pozadie. Samozrejme sú tu aj určité problémy, ale nie sú signifikantnejšie ako prekážky, ktoré sme prekonali v iných prípadoch. Ja by som povedal, že ak môžu vyriešiť vládne otázky, ktoré sú trochu zrádne, tak si myslím, že sa budú dať vyriešiť aj iné otázky. Ale to je môj osobný názor vzhľadom na skúsenosti z minulosti. Potom sú tu ďalšie otázky e, bezpečnosti a tak ďalej. A toto budú tie komplikovanejšie otázky a ja dúfam, že sa vyriešia A samozrejme, mm, nechcem sa k tomu vyjadrovať, ale chcem zdôrazniť potom eh, rozhodnutia rady. Ankarský protokol. V podstate eh, sme sa zaoberali všetkými, všetkými týmito rámcovými rozhodnutiami a ide o to, aby boli riadne implementované takže my môžeme úlohu zohrávať v tom zmysle. A ak sa doceli dohoda, čo dúfam, že sa stane, tak my ako únia musíme byť ochotní ju prijať a podporiť. Pretože hoci som presvedčený, že e, tie hospodárske dopady budú výrazné, tak e, tie, ten hospodársky prospech sa dostaví až o niekoľko rokov. Ale Doceliť dohodu to je, nie je naša otázka, ale to je samozrejme úlohou e, obo, oboch spoločenstiev. Emigrácia, imigrácia, k tomu som sa nevyjadroval. Uskutočnilo sa neformálne zasadnutie ministrov, kde som sa e, zúčastnil v Štokholme. A musím vám povedať, že nemám tušenia, o čom diskutovali pretože som bol e, na Južnom Kaukaze, takže neviem, o čom diskutovali, ale táto diskusia bude na programe e, Rady v októbri. Myslím, že tým som pokryl väčšinu otázok. Ďakujem, pán minister. Ospravedlňujem sa kolegom. Určite ma ospravedlnite, ale budem musieť obmedziť rečnícky čas na minútu a pol, pretože ešte stále máme asi 30 rečníkov na zozname. Pán Brok, máte minútu a pol. Eh, dobrý deň, pán predseda rady, pán predseda. Eh, chcel by som položiť otázku, pokiaľ ide o proces rozširovania. Bolo povedané, že Island <coughs> pozajtra eh, predloží žiadosť o vstup do EÚ. Má to nejaký mimoriadný význam, že Island eh, už je členom Európskeho hospodárskeho priestoru, čiže v podstate už sú aj formálne prijaté veľké časti aký spoločenstva, akým spôsobom sa to líši od ostatných procesov rozširovania. Vy ako Švéd máte určite spoločnosť, e, máte určite skúsenosti v tejto oblasti a nie je to takisto zaujímavý stimul, aby sa posilnilo východné partnerstvo aj v tomto multilaterálnom kontexte, aby e, to neviedlo k omeškaniam v iných e, rozširovacích procesoch. Ďakujem. Ďakujem, pán Brok a kolega Rouček. 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. E, chcem sa opýtať. Kanada minulý týždeň zaviedla víza e, voči jednému nášmu členskému štátu, voči Českej republike čo by česká vláda spoločne so švédským predsedníctvom a spoločne s Káladou mali urobiť, aby sa napravila táto situácia a aby sa opäť vrátila situácia bezvízového styku. Ďakujem. Ďakujem za stručnosť, kolegyňa Pak. Um. Ja chcem položiť otázku ohľadom Chorvátska a Bosny a Hercegoviny. Ako ste povedali vo vašom prejave, Chorvátsko e, veľmi napreduje. Bodka robí pokroky. Našťastie kolegovia položili e, už nejaké dodatočné otázky, ale nie je možné, aby vonkajšia hranica, e, ktorá nezohrávala úlohu pri vstupe Slovinska a teraz táto vonkajšia hranica, keď sa má stať mm, vnútorným, vnútornou hranicou, tak bude prekážkou v rokovaniach. Táto otázka musí byť vyriešená a je výsadnou úlohou predsedníctva zabezpečiť, aby e, sa pristupovalo k týmto veciam rozdielne. Jedno je otázka súdu a druhé je rokovania s Európskou úniou. Takže nemali by ste čakať na to, e, kým e, sa tieto dve strany dohodnú. Čo sa týka Bosny, chcem zdôrazniť všetko to, čo povedali kolegovia k udelovaniu víz s tým rozhodnutím, ktoré bolo prijaté. V podstate bolo cementované e, e, to etnické rozdelenie. A preto si myslím, že by sme sa naozaj mali usilovať e, urobiť všetko preto, aby sme Bosne pomohli. Nemôžeme používať tie isté meritka pri Bosne ako pri Srbsku. Naozaj by sme sa mali usilovať pomôcť uzdraviť aj to, čo v tejto krajine naozaj nefunguje. A to je etnické spolužitie. A druhá vec, sibilsky ste povedali, že starý, starú štruktúru Dayton musíme prekonať novou bruselskou štruktúrou. Mohli by ste to prosím vysvetliť? Ďakujem kolegyňa Pak. Pán Nunic. Eh, Ďakujem, pán predseda. Aj ja by som e, chcela pozdraviť pána Bilta. E, chcem sa mu poďakovať, že prišiel sem do výboru. Na plenárke, keď ste prezentovali program, tak ste príliš nespomínali vonkajšie vzťahy a ten váš program bol e, explicitne popísaný, čo sa týka vzťahu s e, severom a východom Európskej únie. Mohli by ste však povedať, ako to bude vyzerať s tými ostatnými smermi, ktoré sú také strategické? Taktiež strategické mám na mysli predovšetkým Latinskú Ameriku a chcela by som konkrétne vedieť, či e, poskytnete určitý politický impuls e, pri rokovaniach o asociačných dohodách s Mercosurem a s Andským spoločenstvom, pretože v týchto dňoch prebiehajú rokovania v Lime. Čo sa týka mm, oblasti Stredomoria, tu tu sú tie vzťahy podmienené konfliktom na Strednom východe a ja si myslím, že práve preto je dôležitá koncepcia aliancia, aliancia civilizácií v tejto oblasti. Potom mám otázku e, k vývoju dohôd o hospodárskom partnerstve. Ďakujem. A kolega Gáler. Ďakujem, pán predseda. Áno, e, na úvod ste povedali, že svet sa stáva stále nebezpečnejším vo viacerých oblastiach a napätie vzrastá lepšie, ako reagovať je, ak v potenciálne nestabilných regiónoch e, postupujeme preventívne a e, toto je cieľom našej politiky susedstva. A čo sa týka Ukrajiny, rada prijala rozhodnutia Mhm, pretože teda Ukrajincom sme ma dali, zadali určité domáce úlohy, čo musia urobiť interne, kým až, teda než vôbec e, budú môcť sa priblížiť k Európskej únii. 18. júna e, boli v Kieve ministri zahraničia a niektoré veci zdôraznili. Ja sa pýtam, aké ciele ste si vytýčili do najbližších mesiacov, pokiaľ ide o vzťahy s Ukrajinou. Potom Povedali ste, že chcete postupovať ambicioznejšie aj v krízovom období, ale musíme byť na toto dobre pripravení, aby sme zrealizovali to, na čom sa dohodneme na politickej úrovni. Pred piatimi rokmi e, e, sme e, sa rozhodli, že e, nasadíme rýchlejšie battle troops, ale e, zatiaľ neboli nasadené v rámci missions ESDP. E, e bola delegácia vo Švedsku a e, Ehm, mala veľmi pozitívny názor na eh, nasadenie švedskej Battle Group, ale Nemecko a Spojené kráľovstvo eh, v otázke Konga eh, potom sa odmietli zapojiť v tejto otázke. Ste ochotní v rámci vášho predsedníctva koncept hm, týchto jednotiek prepracovať, aby pokiaľ to bude potrebné, sme naozaj mohli tieto jednotky nasadiť. Ďakujem. Ďakujem, Gole Galer. E, a teraz má slovo predseda podvýboru pre ľudské práva. A potom odozdám slovo pánovi ministrovi. Ďakujem, pán predseda. E, chcel by som vám poblahoželať k vášmu programu, pokiaľ ide o ľudské práva. Mám niekoľko otázok. Vo všeobecnosti chcete, aby ľudské práva boli viditeľnejšie v, v rámci zahraničných vzťahov EÚ. Mohli by ste špecifikovať, akým spôsobom to chcete dosiahnuť? Um, um, bude prebiehať dialog eh, s tretími krajinami, aby to malo užitočné dopady na ľudské práva. Mám na mysli predovšetkým eh, konzultačný proces s Čínou a s Ruskom a takisto som poznamenal, zaznamenal, že ste spomenuli oblasť e, práva, e, e, teda na, inter, na internete, práva vyjadriť sa na internete, alebo sloboda slova na internete. A na záver pozícia zástavcov ľudských práv vo svete je veľmi problematická Natália Estamirová bola zavraždená v Rusku a to bola naozaj nehanebná vražda a stalo sa tak za bieleho dňa. Čo by Európska únia mohla urobiť, aby eh, vyriešila situáciu eh, zástancov alebo bojovníkov za ľudské práva, aby eh, mohli v kľude pracovať a žiť vo svojich rodných krajinách. Ďakujem. A teraz dávam slovo pánovi ministrovi. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister. Vo vašom úvodnom prejave ste hovorili o Stredomorskej únii. A myslím, že ste nakoniec sa stotožnili s tou myšlienkou, ktorú prijímajú všetci a síce, že sú tu veľké výzvy, napríklad demografické výzvy potom samozrejme aj hospodárske, geopolitické, aj energetické. Ale táto iniciatíva, ktorá sa nedávno premenila na Úniu, sa zdá dostala do závozu. Takže ja sa chcem dosť presne spýtať, či si myslíte, že nedávne schôdze, ktoré sa konali, aj pokiaľ ide o rozpočet, aj otázky životného prostredia sú podľa vás naďalej v závoze. Možno, že to všetko nesúvisí iba s izraelsko-palestinským e, konfliktom a taktiež sa chcem spýtať, či počas vášho predsedníctva počítate s iniciatívou, čo by bolo podľa mňa veľmi dôležité, teda iniciatívu na oživenie tohto procesu. Ďakujem. A teraz má slovo pán minister. Uh, thank you. Um, starting with... Um, Najprv na tému ľudské práva. Je to priorita nielen pre švédske predsedníctvo, ale pre celú Európsku úniu. A ak môžeme prijať e, rôzne opatrenia, e, tak náš profil únie e, v oblasti ľudských práv by sa zlepšil. Podpora parlamentu je veľmi dobrá a ministri zahraničia sa v tom zhodujú a myslím, že parlament e, tu má mimoriadnu zodpovednosť, aby bol naozaj tou hybnou silou a budem e, vďačný za akúkoľvek podporu zo strany parlamentu a je ich e, teda k týmto rozličným otázkam, ktorý je, ktorých je veľa. Internet to je nový, je to nová, nový front, nová fronta v boji za slobodu myslím, že môžeme prispieť k tomu, aby sme takisto vyriešili alebo sa zapojili k tejto otázke. My ako predsedníctvo sme e, sa už k tomu vyjadrili v Kazachstane, pokiaľ ide o novú legislatívu, ktorá e, výrazne obmedzuje slobodu na internete. Ja som bol včera v Baku, kde e, boli obžalovaní dvaja blogery a túto otázku som riešil ale budeme to riešiť a myslím, že naozaj e, je to e, nová oblasť v boji za slobodu a my musíme byť aktívni aj mm, na tomto fronte a e, jednoducho treba sa na to pozerať individuálne. Latinská Amerika, o tom som na úvode nehovoril. Afrika, tu je obrovské množstvo otázok, e, ale čas mi to neumožnil. Prvý summit, ktorý sa uskutoční Brazília je dôležitý partner Európskej únie, nielen pri klimatických zmenách a energetických otázkach, ale aj k ďalších otázkach. Honduras je jedna z otázok, o ktorej intenzívne diskutujeme s Latinskou Amerikou. E, sme veľmi aktívni, čo sa týka Eh, v dohôd o voľnom obchode. Andské spoločenstvo, dúfam, že toto tiež bude možné. Markosu, eh, otázka Strednej Ameriky, ktorá je ešte otvorená. Dúfam, že aj tam sa nám podarí napredovať. Toto posilní naše vzťahy eh, s novými ekonomikami v Latinskej Amerike a teraz by som sa opäť vrátil k otázke Bosny, ale dovolte mi zdôrazniť, že vízová otázka sa netýka len e, Západného Balkánu, ale všetkých oblastí. E, ešte raz opakujem, včera som bol v Baku a mm, je to krajina e, v súvislosti s východným partnerstvom. To isté sa týka aj ich. Ešte viac letov medzi Baku a Moskvou ako za sačia z Sovietskeho zväzu, pretože tam môžu cestovať bez víz mladí ľudia chcú vidieť svet, môžu ísť do Ruska, môžu ísť do Turecka. Nemôžu ísť do Európskej únie. E, chcú Gruzínci, Arménci e, vízové obmedzenia? Chcú to Ukrajinci? E, môžete si byť istí. A toto je veľmi dôležitá otázka. Ja verím e, v tú dobrú silu, e, ktorá spočíva v tom, ak sa ľudia stretávajú, ale takisto e, musíme sa orientovať aj na vnútornú situáciu. Pretože treba mať na zreteli kriminalitu, pašovanie drog a tak ďalej. A je to naozaj veľmi citlivá rovnováha. My chceme otvárať naše hranice čo najrychlejšie pre čo najviac ľudí, ale musíme si uvedomovať, že sú tu aj iné otázky, ktoré musia byť zohľadnené, ako napríklad pašovanie drog, e, deti, ženy, e, takisto kriminalita a tak ďalej. To znamená, že musíme byť veľmi striktní pri našich požiadavkách, čo sa týka pasov, občianských preukazov a tak ďalej. Ale ja by som chcel napredovať čo najrychlejšie ale mm, samozrejme musia byť splnené kritéria. Západný Balkán je dôležité kritérium, ale máme tu situáciu, e, kde, kedy je to ľahšie pre Rusko ako pre Gruzínsko. Môžeme to zmeniť? To sú otázky, e, ktorými sa snad bude zaobrať aj parlament. Určite pomáhame Bosniancom e, v týchto otázkach, ale v konečnom dôsledku e, oni budú musieť prijať rozhodnutia. E, Dayton, Brussels, ide o pomoc pri implementácii Dayton Peace Agreement A myslím, že... Myslím, že je to dôležité, ale Dayton nestačí bosňancom, je to iba puhý začiatok a integračný proces do EÚ je dôležitejší, náročnejší, ak si porovnáme ustanovenia Daytonskej mierovej dohody príloha 4 ústava z AKI EÚ, tak potom nie pochyb, aký EÚ je tou silou na zmenu v Bosne. Implementácia Daytonu to je iba detskou hrou, ak si to porovnáme s implementáciou AKI a preto e, chcem, aby došlo k tranzícii, kde to bude možné. Tranzícia od e, čistých daytonských štruktúr až po štruktúry, ktoré im skutočnú európsku e, perspektívu. Takže je to náročnejšie, ale vytvorí to väčšiu stabilitu v prípade Bosny. A o tom hovoríme aj s bosnianskými úradmi, aj z USA, aj s Tureckom a Ruskom. E, spomeniem dvoch medzinárodných partnerov. A ešte na záver, tu bola otázka o Islande a Európskom hospodárskom priestore. Mám o tom niekoľko e, znalostí z čias, keď Švedsko žiadalo o členstvo pred mnohými rokmi. Myslím, že nám to trvalo dlhšie vyjednať členstvo v EHS, ako vyjednať členstvo e, v EÚ a bolo to kvôli istým e, bolo tomu kvôli kontextu vo vzťahu s Maastrichtou zmluvou, ale členstvo v EÚ je veľmi e, zložitý proces. Je tu i aký, ale to už Island implementoval aj Norsko, aj Liechtensteinsko. Spomenite to tri krajiny. To znamená, že ak sa jedna z týchto krajín bude uchádzať o členstvo, tak to znamená, že už e, majú za sebou veľkú časť cesty. Niečo tu ostáva samozrejme, ale veľká časť e, vyjednávaní už je vybavená. Pamätáme si na švédsku, rakúsku a fínsku skúsenosť. Mm. Doteraz Island nad tým ani neuvážoval. Uh, Potom, či je tu možnosť, že by to že by o to žiadali aj ďalší. Už nie som vizionár, ale možno áno, je to ďaleko. Zatiaľ hovoríme o e, dohodách o voľnom obchodovaní hlavne s Ukrajinou a ak budeme mať trošku eh, jasnejšiu predstavu, pretože teraz je eh, situácia trošku zložitá v Ukrajine, ako to často býva s demokraciou v týchto častiach eh, Európy, tak možno, že sa nám podarí uzavrieť do konca roka túto dohodu o voľnom obchode. Áno, je to možné a je to veľmi dôležité pre túto krajinu a možno, že sa nám podarí e, uberať týmto smerom aj vo vzťahu s Gruzinskom a s ďalšími. A v istej chvíli možno, že vytvoríme nejaký priestor alebo jednotný trh. To by bol výrazný krok vpred a nemôže to byť videné potenciálne ako prekážka, aby sa stali členmi EÚ e neskôr. Pretože, ako som už povedala, to skôr uľahčí proces. Ale prvé veci najskôr. To je dôležité. Takže ja som spokojný s tými malými krokmi, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť v oblasti voľného obchodovania, pretože to sú kroky správnym smerom. Grazie, signor ministro. Ďakujem pekne, pán minister. Naozaj vás poprosím, aby ste boli chápaví, pretože máme 20 žiadostí o slovo a iba pol hodinu, takže prosím kolegovia, už iba jedna minúta, kolega Kugan. Ďakujem pekne, pán predseda. Pekné popoludne, pán minister. Vítajte, sme radi, že vás tu vidíme. Som rád, že rozšírenie alebo pokračujúce rozširovanie je jednou z dvoch priorit švedského predsedníctva a myslím, že aj osobné aspekty by mali byť akýmsi bónusom, teda vaša osoba, pán minister, so všetkými vašimi skúsenostiami na Balkáne za tie mnohé roky. Nebuďte skromní, to tu naozaj nemusíte. Myslím, že švedské predsedníctvo vo vašej osobe a súčasná situácia v krajinách západného Balkánu. To sú veľmi kompatibilné veci a výraz európska perspektíva, čo je najsilnejší stimul pre krajiny tejto oblasti, to sa naozaj dá, to by ste naozaj mali použiť. Máte k tomu nejaké vyjadrenie? Ďakujem pekne, pán Kukan. Teraz dostane slovo náš podpredseda. Vážený pán minister, včera večer v televízii, možno ste to sám videli, sme videli obrázky e, veľkej vojenskej prehliadky v Turecku. Turecko oslavovalo e, výročie e, cyperskej invázie a okupácie Cypru. Táto kríza netrvá iba 20 rokov, už 35 rokov. 35. Časť, zhruba polovica Cypru, tejto krajiny, ktorá už je členskou krajinou EÚ, je okupovaná. Takže aký je váš názor, pán minister, na tieto oslavy v Ankare? Nie sú e, protirečivé, nie sú v protiklade, po, protiklade s tureckou kandidatúrou. Teda inak povedané, či krajina môže byť kandidátom na členstvo v EÚ a pritom e, sa e, tešiť viditeľne z toho, že e, okupuje oblasť e, územie členskej krajiny. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Teraz dostane slovo náš druhý podpredseda. ak definujeme e, úspech v Afganistane tým, čo ostane po nás a ak vychádzame z toho, že občianská zložka je asi dôležitejšia ako e, vojenská e, v situácii v Afganistane. Dá sa potom očakávať nejaká iniciatíva na prinesenie viac konzistentnosti do úsilia EÚ, pokiaľ ide o budovanie štátu v Afganistane. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Teraz dostane slovo mm, ďalšia kolegyňa. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela spýtať na pobaltskú stratégiu a na vaše e, plány na vzťahy s Ruskom a taktiež ako e, dosiahnuť v Gruzínsku tú do, 6-bodovú e, e, dohodu, ale potom e, stručná otázka o najbližšej budúcnosti. Zhruba pred rokom Európsky parlament prizval všetky, teda vyzval všetky národné parlamenty, aby 23. august bol oficiálnym, oficiálnym dňom spomienky na obete stalinizmu a nacizmu E, Európsky parlament už e, zaviedol tento deň a ja sa chcem spýtať, ako ďaleko e, je v tomto smere Švédsko a chcem, aby ste vyzvali vašich kolegov na Európskej rade, aby taktiež uznali tento spoločný dátum, pretože sa blíži tento deň 70. výročie paktu Hitler-Stalin. Ďakujem pekne, pán Mauro. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, chcel by som sa vás opýtať nasledovné. Čo by ste nám mohli povedať o južnom brehu Stredomoria? Už sme hovorili o Cypre, o Turecku, o Alžírsku. Táto krajina Mm, zažila také konflikty, aké boli v Iraku a taktiež je tam toľko obetí, ktoré sa dajú porovnať s počtom v Iraku. Potom Líbia, Libanon. Tu sú taktiež e, rôzne fenomény, ktoré majú dopad na e, európsku politiku v Stredomorí. Pýtam sa, či existuje európska stratégia e, na eurostredomorský scénár. Takže pýtam sa, či problémy týchto krajín by neboli e, lepšie pochopené, ak by e, boli súčasťou regionálneho scénáru A tento scénár by predstavoval akúsi výzvu do budúcnosti pre EÚ. My sme už zrealizovali niekoľko činností pokiaľ ide o vzťahy s východnými susedmi, ale ešte stále čakáme na program, na projekt pre našich južných susedov. Kolega Taler, ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, podporujem priority eh, švedského predsedníctva, o ktorých ste hovorili dve pripomienky. Najskôr celková úloha EÚ. Čo si myslíte? čo treba spraviť, ktoré opatrenia vylepšiť, aby sme lepšie mohli riešiť krízové situácie a potom Západný Balkán. Myslím, že v súčasnosti je normálne, že sa e, v súčasnosti zameriavame na tú e, otázku Bosny Hercegoviny, ale my EÚ sa e, implicitne podporujeme etnické rozdielovanie v tejto krajine. Tomu by sme mali zabrániť a nemali by sme podporovať e, Srbov a Chorvátov v Bosne, aby e, išli do Belehradu a Zagrebu a získali správny pás na to, aby mohli bez víz vstúpiť do EÚ. Takže myslím, že je naozaj dôležité nájsť nové spôsoby na pomoc vláde v Sarajeve, aby splnili tie referenčné požiadavky. A taktiež je tu návrh pre vás, pán Albertini, pán e, predseda. E, prizveme špeciálneho predstaviteľa pre Bosnu a Hercegovinu, e, čím skôr, aby sme mohli s ním hovoriť na tomto výbore o situácii a o najlepších opatreniach zo strany nás, zo strany EÚ na zlepšenie situácií v Bosne a Hercegovine. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Thaler. Mm, ešte raz e, chcem vyzvať e, kolegov, aby sa držali svojho rečničkého času. Pán Jonathan, nech sa páči. v programe vášho predsedníctva, ktorý sa mi naozaj veľmi páči. Ste hovorili o bezpečnosti, o obrane a napojili ste to na rozvoj tretích krajín a taktiež zdôrazňujete otázku klimatických zmien a otázku demokracie. Vzhľadom na to, čo ste povedali k prezidentovi Obamovi. Čo si myslíte, ako by EÚ mala využiť e, túto súčasnú pozitívnu e, situáciu na rozvoj bezpečnosti a obrany a teda zabezpečiť väčšiu prítomnosť EÚ e, v kontexte riešenia kríz a taktiež otázka vojenského zariadenia v EÚ. Ďakujem pekne. Pani Džanako Pán Vajga. Ja vás poznám, pán minister, ako veľmi dynamickú osobu a určite plne využijete váš čas ako uradujúci predseda EÚ. Myslím, že e, musí byť e, hrozné teraz vidieť Ehm, tú situáciu v Gaze a je to abnormálna situácia niečo, čo by mal byť palestinský štát. My by sme sa mali plne venovať tomuto projektu, oživiť ho a snažiť sa vybudovať eh, dôveryhodnú európsku politiku v oblasti Stredného eh, a Blízkeho východu. A taktiež vám chcem zaďakovať eh, za tie mierne slova k konfliktu eh, Slovinsko-Chorvátsko. Takže nadviažme na to, kde skončil Oli Ren odviedol dobrú prácu, potrebujeme kompromis, teda kompromis na obidvoch stranách. Kompromis v tejto časti Európy je vzácný, ale dúfam, že sa oň zaslúžite. Ďakujem. Ďakujem pekne za tieto slova a teraz, teraz e, pani Flotr za výbor pre ľudské práva. Ďakujem pekne, vítajte pán minister. Prvá otázka k Libii. Hovorí sa o... Tu som. Hovorí sa o podpísaní dohody o partnerstve a spolupráce s Líbiou do konca roka, teda ešte počas vášho švedského predsedníctva. Chcem sa spýtať, v akom rámci prebiehajú tieto vyjednávania, pretože Líbia nie je súčasťou eh, pardon, barcelonského procesu ani eh, politiky susedstva. Ako chcete eh, obhajovať otázku ľudských práv v kontexte tohto týchto vyjednávaní, pretože je to veľmi problematická otázka v tejto krajine. A potom druhá otázka sa týka Cypru, Turecka, EÚ. Povedali ste, že podporíte a že e, veríte schopnosti dvoch prezidentov na Cypre, že veríte, že bude dosiahnutá dohoda, že ju podporíte. Asi to súvisí aj s e, ďalším záväzkom rady, a síce prístup k prístavom a, a tureckým e, letiskám a počas vášho predsedníctva by ste možno e, mali prijať niekoľko rozhodnutí. Takže ako vidíte túto perspektívu? Ďakujem pekne, pani Flotra. A teraz má slovo pán minister. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Začnem koncom. Už som povedal, že ako predsedníctvo sa budeme držať e, rozhodnutí rady. E, mnohé sú relevantné pre túto otázku. Možno, že priamo spolu nesúvisia, ale musíme ich vidieť v kontexte. Buďte si však by e, istý, že sa pozrieme podrobne na všetky relevantné závery rady a pozrieme sa na to, čo sa dá spraviť pre ďalšiu implementáciu. To je naozaj mimoriadne dôležité, pokiaľ ide o Cyprus. Bola tu otázka invázie členskej krajiny v 74. Niekto, niekto zlý bol vtedy pri moci A bolo niekoľko udalostí na Cypre, ktorí e, viedli k súčasnej situácii. A vtedy by táto osoba nemala možnosť e, vstúpiť do, e, na pôdu európskych inštitúcií. A myslím, že mnohí dúfame, že by že to mohlo byť možné v roku 2004 a naozaj sme boli radi, keď sa Cyprus stal členskou krajinou. Je to eh, dedičstvo 60. rokov 74. aj roku 2004. A môžete sa pozrieť na ktorúkoľvek časť tohto dedičstva, ale musíme sa eh, zaoberať celým týmto dedičstvom. Taký je fakt. Ale je to dobré, takže mm, nezameriavajte sa príliš na minulosť, ale na budúcnosť. Teraz máme dvoch lídrov na Cypre sú to presvedčení Európania a naozaj sa snažia prekonať všetky problémy minulosti. Dúfajme, že sa im to podarí. A uvidíme, ako my E, ako EÚ by sme im mohli dať našu plnú podporu, pretože to, čo robia, je dôležité nielen pre Cyprus, ale pre celú oblasť. A taktiež to e, bude dôkazom európskych ideálov prekonať rozdiely, konflikty minulosti. A e, Boh vie, že už máme s tým veľkú skúsenosť v rôznych častiach Európy. Potom stredný a blízky východ. Tu plne súhlasím s tým názorom, že my sme mali aktívne presadzovať mier na Blízkom východe. Zatiaľ je to v závoze, ale čo je dobré, je, že my, Európania a Američania, konečne hovoríme spoločným jazykom. To už dávno nebolo. Taktiež dial- vedeme dialog s novou vládou v Jeruzaleme. Myslíme si, že Izrael by mal využiť príležitosť nových mierových vyjednávaní. Potom je tu trošku problematická situácia na palestinských územiach, hospodárska aj politická, ale mali by sme taktiež vedieť, že budúci január najneskôr budú voľby v Palestíne a ten, kto vyhrá tieto voľby, zohrať dôležitú úlohu a e, zúčastnia sa rôzne politické sily e, palestinského územia či sa to už mnohým páči alebo nie. A toto je asi spôsob, ako e, dať nádej mierovému procesu. A to, čo spravíme do januára, bude mať aj vplyv na výsledok týchto volieb. Takže to si my uvedomujeme ako EÚ. Určite si to uvedomuje aj v Washingtone a uvidíme, či sa nám podarí spolupracovať a e, posunúť sa vpred. Potom e, Libanon, tu sa situácia vyvíja pozitívne, vedieme dialog so Sýriou a taktiež mnohé témy, ktoré sa týkajú širš, e, v širšom slova zmysle tejto oblasti a potom niekoľké témy, na ktoré som ešte nereagoval. Česká otázka, otázka víz my sme sa obratili na komisiu, aby nám podala správu, pretože ona e, je kompetentná v tejto záležitosti. Uvidíme, ako zareagujú a potom e, bojové jednotky, schopnosť riešiť krízy. Mnohí o tom hovorili. Myslím, že najlepší spôsob na vytvorenie lepších schopností EÚ na riešenie krízy je práve implementácia Lisabonskej zmluvy. To nie je celá odpoveď, ale ak sa mm, na to pozrieme e, z pohľadu rotujúcich predsedníctiev, je tu potreba EÚ vo svete obrovská, obrovský dopyt, dopyt. A niektoré e, sú nad rámec e, rotujúcich predsedníctiev. My sme obeťou nášho vlastného úspechu. A iba ak budeme mať lepšie spoločné inštitúcie, budeme schopní e, zodpovedať na ten dopyt po EÚ vo svete, v tých oblastiach, o ktorých sme tu hovorili, a potom aj, a schop, potom aj schopnosti na riešenie kríz, diplomácia, pomoc, obrana. Uh, Súčasťou toho sú aj tie bojové jednotky. Mm, minister obrany a minister zahraničných vecí si to taktiež želajú. Chceme, aby tieto jednotky existovali. Možno to nie je veľmi diplomatické. bola už taká situácia a vtedy sme sa mohli zamyslieť na existujúce bojové jednotky. Možno, že existujú na papieri v Bruseli, ale ak sa pozriete na realitu v teréne, tak buď boli niekde inde, alebo nikde. Takže tým sa musíme zaobrať. Bojové jednotky sú nástrojom, je to drahý nástroj. Nepoužíva sa, ale na to by sme sa nemali veľmi stiažovať Švédsko eh, investovalo veľa peňazí a chvala Bohu 150 rokov sme eh, nepotrebovali obrané jednotky, takže to, že to nepoužívame ešte nie je argument eh, za to, aby sme to vôbec nemali. Takže musia existovať, aby v prípade potreby, dúfam, že nie, ale v prípade potreby budeme ich môcť použiť, nasadiť použijeme aj diplomatické sily a dúfam, že to posilní aj inštitúcie tu v Bruseli. Potom Stredomorie a nejaká úplná stratégia. No to je práve tá Stredomorská únia. Samozrejme sú s tým spojené aj ťažkosti, ale ja som silný zastanca tejto únie. Uvedomujem si ťažkosti, ale to sú aj ťažkosti EÚ. Je to aj filozofická otázka, a tá je podľa mňa dôležitá. To sa týka aj východného partnerstva je to partnerstvo medzi celou EÚ a danou oblasťou. Takže celá EÚ, Brusel a 27 členských krajín. Všetci sa musia angažovať v oblasti Stredomoria. Preto EÚ predstavuje pridanú hodnotu. To isté platí aj pre východné partnerstvo. Východné partnerstvo nie je partnerstvo Polska a Švédska, ktorí to iniciovali ale je to partnerstvo všetkých členských krajín aj inštitúcií EÚ s partnerskými krajinami. A keď sa na to pozriem, tak sú tu iste aj inštitucionálne dopady, ale iba môžu mať ten transformačný efekt z dlhodobého hľadiska v tých krajinách, v ktorých sa to snažíme dosiahnuť. 23. august a švedský parlament. Priznám sa, že tu odpoveď nepoznám, ale určite sa niečo stane. Naozaj teraz neviem. Švedský parlament teraz naozaj je uprostred prázdnin, takže nie je to dobré obdobie, ale to neznamená, že sa nič nestane. možno, že je dobré vypichnúť niektoré dôležité dátumy, ktoré nás čakajú v nadchádzajúcich mesiacoch, aj keď možno, že sa zameriavam viac na budúcnosť ako na minulosť, ale možno, že niekedy je dobre pripomenúť si minulosť. 23. august, 1. september, všetci vieme o čom to bolo, potom 9. november a potom 17. november vtedy máme naozaj dôvod e, spomínať na minulosť, na udalosti a na dopad e, budúceho budovania európskych inštitúcií. Potom Afganistan a Pakistan, to sú priority. My sme sa obrátili na radu a na komisiu, teda na sekretariat rady, aby už v septembri na Rade pre zahraničné záležitosti predstavili posilnený balík toho, čo by sme mohli spraviť v Afganistane a Pakistane na doplnenie e, bezpečnostných opatrení, ale iba keď zabezpečíme mier, tak bude aj stabilita budúcnosť pre Afgaz- Afganistan. Takže možno, že využiť viac tie aktíva EÚ v porovnaní so súčasnosťou iba tak prekonáme všetky tie ťaž, ťažkosti spojené s mobilizáciou policie a tak ďalej. Musíme však byť ambiciózni. A potom, pán Kukan, európska perspektíva, máte absolútnu pravdu. E, vždy sa mi páči, akú silu predstavuje európska perspektíva Západný Balkán, Južný Kaukaz, Ukrajina no, vy ako poslanci predstavujete sen pre mnohé krajiny za našimi hranicami a tento sen e, môže byť silou, ktorá zmení spoločnosti. A ak im zoberieme tento sen, tak sa obávam, že ďalšie sily, možno že nočné mory e, ich nahradia. Takže tá európska perspektíva je veľmi dôležitá pre e, tie krajiny, pre našu stabilitu v juhovýchodnej Európe a na západnom Balkáne. Ďakujem aj za vaše milé slova. Ďakujem pekne, pán minister. Ešte zhruba 10 e, prihlásených do diskusie, ale bohužiaľ pán minister už aj tak prekročil čas, ktorý mohol s nami stráviť. Takže poprosím 30 sekúnd na e, otázky, žiadne pripomienky. Pán protasevic. pán minister, dovolte, aby som e, najskôr vám poďakoval za osobnú angažovanosť vo východnom partnerstve, ale chcel by som poukázať na porušovanie ľudských práv v Bielorusku mm, súčasť dohody východného partnerstva. Možno, že, si, možno, že viete, že 11 účastníkov e, mierového e, protestu e, v januáru majú obmedzenú slobodu a jeden z tých 11 bol odsudený na rok väzenia. Ďalší traja občianskí aktivisti sú zadržiavaní a čakajú na súd, takže prosím, aby vzťahy s Bieloruskom e, mali za prioritu ľudskoprávnu otázku. Ďakujem pekne, pán Potasievič. Pani De Kaiser. Ďakujem pekne, pán predseda, pán Bild. Nedalo sa zatiaľ veľa spraviť na Blízkom východe, ale niektorí pešiaci by sa dali posunúť vpred. Myslím napríklad na Sýriu, o tej ste málo hovorili. Je to dôležité aj e, z hľadiska našich vzťahov s Libanonom, Palestínou a Iránom. Asociačná dohoda bola zmrazená, potom oživená, e, oživená Sarkozym opäť odložená bokom českým predsedníctvom. Chcete to opäť oživiť? Je to súčasťou gymnišského stretnutia 4. a 5. septembra. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani poslankyňa De Kaiser. Teraz pán Kumucákos. 30 sekúnd. Iba otázka. Ďakujem pekne. Vážený pán minister, ja som dobre nepochopil či vaša historická odvolávka na e, tureckú diktatúru je akýmsi zdôvodnením obha- alebo obhájením 35-ročnej okupácie územia členskej krajiny EÚ, keďže to nebolo veľmi jasné, tak myslím, že by bolo užitočné a dôležité, aby ste upresnili vašu odpoveď, e, hlavne takto na úvod švedského predsedníctva Pán minister, možno nie je dobré vysielať negatívne odkazy v Turecku, teda povedať im, že nemajú európsku e, perspektívu. Myslím, že nie je e, dobre ich aj viac povzbudzovať, keď Turecko nerešpektuje svoje záväzky. Pán Pancieri, ďakujem, pán predseda. Chcem sa vás opýtať jednu vec. Vzhľadom na to, že patrí medzi tých ktorých znepokojuje osud Lisabonskej zmluvy vzhľadom na rozsudok ústavného súdu v Nemecku, teda ešte viac ma to znepokojí ako referendu v Írsku. Myslím si, e, pýtam sa, či bez Lisabonskej zmluvy by sme nemali e, rozmýšľať nad rozšírením EÚ, ale to, že zmluva eventuálne nebude, by nemalo znamenať, že rozšírenie bude predstavovať viac interných e, problémov ako externých. E, mám tu na mysli takú prestávku na zamyslenie v oblasti zahraničnej politiky EÚ. Ďakujem pekne, pán Pancery. Pán Van Balen. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovorilo sa veľa o Cypre, aj Cyperčania sa vyjadrili, ale ja mám otázku. Máme tu Ankárskú dohodu a e, v súlade s viedenským dohovorom, tak podpísaná dohoda znamená, že ju musíte ratifikovať a implementovať. Takže ako vy ako švedské predsedníctvo e, budete e, sa zasadzovať za to, aby aj Turecko implementovalo ankárskú dohodu. Ďakujem pekne. Teraz pán Bockurt. Ďakujem pekne, pán predseda. Krátku otázku mám na pána ministra, najskôr k Turecku. vzhľadom na dohodu, ktorá má byť uzavretá do konca roka, tak uvidíme, čo dosiahnu lídry na Cypre bude EU iba vyčkávať a potom druhá otázka k Hondurasu. Opatrenia vo vzťahu s Hondurasom zlyhali a preto sa pýtam, ako EÚ sa bude snažiť riešiť túto otázku. Ďakujem pekne. Kolegyňa Lokviler. Ďakujem. Zdôraznili ste, pán e, minister, že že ľudské práva e, chcete umiestniť viac do centra pozornosti. V tom vás podporujeme, pretože vieryhodnosť EÚ v tejto oblasti utrpela a treba členské krajiny EÚ e viac zavezovať v boji proti teroru, proti porušovaniu ľudských práv vidíme, že americká vláda sa poučila zo svojich chýb a e, prijala opatrenia, aby sa nič takéto nedialo. A ja mám otázku, čo chce švedské predsedníctvo urobiť v tom smere, aby európske krajiny prevzali svoju zodpovednosť za e, tie dobre dokumentované prípady porušovania ľudských e, práv pri boji proti terorizmu. A teraz má slovo pán Prody. Ďakujem, pán minister, za e, to, že ste s nami, e, že s nami diskutujete. Otázka sa týka globálneho oteplovania a negatívneho e, dopadu stretnutia G8, G14, pokiaľ ide o proces zmierovania. Myslím si, že náš návrh je príliš eurocentrický Potrebujeme e, doložku pre e, rozvojové krajiny. Myslíte si, že môžeme mať globálnu dohodu e, bez takéhoto opatrenia? Túto globálnu dohodu predsa veľmi potrebujeme. Teraz má slovo pán Mavro Nikolas. Ďakujem a chcem vám poblahoželať k začiatku vašeho predsedníctva. Chcem samozrejme hovoriť o Cypre. V EÚ Nemôžeme priamo ovplyvňovať prebiehajúce rokovania, ale proces vstupu Turecka, e, nuž na to máme vplyv. Tu samozrejme môžeme e, jasne Turecku ukázať, že e, musí splňať pravidlá aký komunitér. No a tu chcem samozrejme hovoriť aj o nelegálnom pristahovalectve, Predsedníctvo musí zdôrazňovať, aké potrebné je, aby kolonizácia, osídlovanie severnej časti Turecka, e, typ Cypru e, zo strany Turecka bolo zastavené. Teraz má slovo pán Hewitt. Congratulations, um, Mr. blahoželám vám, pán minister, e, k vašim stanoviskám k zavraždeniu ruskej aktivistky, takisto k iránskym aktivitám ja som bol uh, na, uh, s vami na misii uh, v Gruzínsku a my, chcel by som počuť váš názor na porušovanie uh, pravidel zo strany uh, Ruska. Či si myslíte, že táto uh, misia má uh, nádej na zlepšenie? Sì, ultimo intervento conclusivo del dibattito l'onorevole Gomez. Teraz má slovo poslanec Gomez, pani poslankyňa Gomeš. Pán minister, hovoríme o, o má švedské predsedníctvo pravidla a, a, mať a, e, na budúcom generálnom zhromaždení zámer prejaviť viac aktivít ako pápež k danej problematike. Je tu osobitná relevancia, pokiaľ ide o bezpečnosť a, a práva na celom svete. Otázka Omara Bašír. Aký je názor e, švedského predsedníctva? pokiaľ je o ďalších kolegov, e, ktorí sa nemohli dostať k slovu. Nuž, jasne som vám predtým povedal, že kto sa na začiatku neprihlásil, nemôže sa dostať do zoznamu a takisto som aj ostatným povedal, aby hovorili stručne. Každopádne ďakujeme pánu ministrovi za jeho prítomnosť. Dostáva slovo na odpovede na posledné otázky. Mm, budem stručný. E, reforma e, Bezpečnostnej rady. Už jednoducho, názory vo, vo vnútri EÚ sú k tomuto veľmi rozdielne. Stáli členovia Bezpečnostnej rady majú samozrejme iný názor ako iní Takže je tu takýto rozkol, nie je to jedna z tých tém, kde sa Európe darí hovoriť jedným hlasom. Ak sa pozrite na dosahovanie týchto cieľov, eh, ja musím byť naozaj pesimistický za týchto 6 mesiacov švedského predsedníctva. Budeme samozrejme podporovať eh, ICC, pokiaľ ide o jeho prácu. Sú tu zložité témy, pokiaľ ide o mierový proces, ktorý by sme chceli vnímať e, v otázke Darfuru a rovnako tiež e, e, ten severo-južný problém, schopnosť konať. Samozrejme, že ICC musí tvrdo trvať na svojich požiadavkách. K Bielorusku chcem povedať, že sa stretneme s ministrom zahraničných vecí Bieloruska teraz v útorok Môžem vás uistiť, že táto téma bude te, e, veľmi prioritná. E, takisto komunikovala e, pred pár mesiacmi s predstaviteľmi Bieloruska komisárka Ferrero-Waldner, ale musíme byť naozaj rezolutní v tejto téme. Pokiaľ ide o Blízky východ, otázka Sýrie. Pre, pred pár dňami bola bol v Damašku e, tajomník nášho ministerstva. Vnímame veľký význam tejto oblasti, premiérový proces, to isté sa týka Libanonu, Izraelu, takisto e, vzťahy s Iránom v rôznych dimenziách budú podstatnou témou pre naše predsedníctvo. Pokiaľ ide o porušenia ľudských práv v európskych krajinách, e, nuž existujú a najefektívnejším nástrojom na ich riešenie je Súdny dvor pre ľudské práva najsilnejším nástrojom e, vo svete je, takýto, je táto inštancia nielen pre členské krajiny EÚ, e ale aj pre ďalšie európske krajiny, vrátane Ruska, e, Rada ministrov, Rady Európy. Všetci za účastí rôznych krajín, Španielsko, Slovinsko, pracujeme na mechanizmoch a zabezpečujeme, aby e, tento súd dostával potrebnú podporu vo všetkých svojich e, činnostiach. A musíme tiež chápať to, že tieto otázky e, v nich, v nich Švédsko práve nie je dobrým šampiónom, pretože my prehrávame množstvo súdnych prípadov týkajúcich sa porušenia práv. Budeme musieť zmeniť množstvo našej legislatívy. A to je dobrým krokom, podľa mňa, pretože keď navštevujem iné krajiny, tak e, tvrdím, že my nesmieme byť tými, ktorí vás použujú, poučujú. Radi sa tiež pou, pou, poučíme a musíme sa takisto skloniť pred právom a pred rôznymi rozhodnutiami. Pokiaľ ide o Ankarskú, Ankarský protokol, e, ktorý ste spomenuli, e, o tom som už hovoril, musíme alebo respektíve odpovedal som už na túto otázku v predošlých vystúpeniach. K Hondurasu poviem, že e, to, ako sme konali v prípade Hondurasu, bolo správnym e, postupom. E, nepriamy mandát, ktorý má predseda, prezident Kostariky, podporujeme a muž, ktorý má obrovské, obrovské referencie, ktorý dostal Nobelovú cenu, je tu množstvo otázok, my e, e, nemáme e, o všetkých Myslím si, že mno, ďalšie európske inštitúcie budú môcť byť efektívnejšie v budúcnosti pri zabezpečovaní mieru a bezpečnosti v iných častiach sveta a dúfam, že budeme sa môcť spojiť s Severoafrickou úniou, organizáciou amerických štátov, juhoazijských krajín, aby sme efektívnejšie pracovali na týchto otázkach a keď oni sa e, rozhodnú riešiť konflikty, môj názor je, že by sme sa nemali my zapojiť, e, e, do, do, zasahovať do toho a my by sme mali naopak podporovať ich v takej forme, ako by asi oni podporovali nás. Ak takéto snahy neúspejú, tak sa dostávame na veľmi, veľmi horúcu pôdu zložitých rokovaní. No a ku klimatickým zmenám posledná otázka E, k tomu veľa nepoviem, ale posuniem váš, váš odkaz ďalším a k otázke Gruzínska, kde som strávil e, celý deň na misii s cieľom zistiť, ako funguje. Opätovne poviem slova e, k zvládaniu kríz. Týka sa to viacerých kríz. Za posledné roky sme ukázali obrovské potenciály pri snahe riešenia zložitých misií Rozmiestnili sme misie e, v Čade a v Stredoafrickej republike a za veľmi zložitých okolností, veľmi e, komplikovaných situácií a v, uspeli sme predovšetkým pri odovzdávaní e, mandátu Spojeným národom za účasti belgických, rumúnskych, írskych generálov. Dokázali sme dobré vojenské kapacity OSN, nikto iný sa týchto úloh neujal. Takisto uh, uh, Atlantská misia, to všetko za minulé roky fungovalo, funguje a to všetko prispelo výrazne k potrebným výsledkom. Takisto sme ukázali, že dokážeme robiť veci za rámec toho, čo nám iní pripisujú. Takisto sa to týka EMM. Veľmi rýchlo sme tieto jednotky rozmiestnili za 10 dní e, na 14 dní. E, táto práca mi naozaj imponovala, monitorujúca misia, ktorá dobre funguje a myslím si, že sme výrazne prispeli k stabilizácii veľmi vratkých, vratkých okolností v krajine e, na pohraničnom území s Južným Oseckom a s Abcházskom a veci by bez, tých, bez týchto jednotiek boli bývali prebiehali inak. Tento mandát musí pokrývať ale celé územie Gruzínska a rád som konštatoval, že svoj mandát e, berú veľmi e, seriózne a patrolujú na celom e, území, ktoré je im pripísané. Nemôžu samozrejme patrolovať všade, ale vieme súčasne, že všetky medzinárodné organizácie nedostali, alebo ostatné organizácie nedostali povolenie vstúpiť na toto teritorium, takže my sa budeme snažiť použiť všetky naše možnosti, ktoré máme k dispozícii, aby sme podporili humanitárne organizácie alebo iné prítomné organizácie, aby sme ochránili tých, ktorých ochrániť treba. Budeme trvať na právach e, našej misie monitorovať vývoj v týchto krajinách, takže neočakávajte, že toto sa udeje veľmi rýchlo. Sú tu však politiky, ktoré sú veľmi dôležité aj napriek tomu, keď sa neúspeje z krátkodobého hľadiska, pretože EMM e má veľmi dôležitú stabilizačnú úlohu v Gruzinsku. Dúfam, že rada mu dá mandát, ktorý predlží jeho fungovanie. Ide o principiálne politiky, ktoré sú veľmi dôležité pre riešenie konfliktov celej oblasti. Mimochodom sa to týka celého Kaukazu. Ďakujem. Ďakujeme vám srdečne, pán minister, za, e, e, za to, že ste s nami tak e, podrobne diskutovali a ďakujem tiež kolegom, ktorí položili rozmanité otázky. Rátame s ďalšou spoluprácou s vami v ďalších mesiacoch a dúfame, že alebo sme dokonca presvedčení, sme si istí, že E, Európska únia za švedského predsedníctva bude pracovať osobitne efektívne. V zmysle vašich slov, e, alebo respektíve po vašich slovách, e, môže diskusia ďalej pokračovať. La riunione prosegue con alcune comunicazioni di servizi e con gli ultimi due punti al... Pokračujeme eh, k ďalším teda bodom programu. Všetci ste dostali dva zložky, ktoré pripravil sekretariát. Prvá zložka je len v angličtine. Ide tu o správu o aktivitách tohoto výboru za minulé funkčné obdobie. A potom druhý materiál, ktorý sa volá InfoKit, čo je vlastne informačný materiál o hlavných aktivitách výboru a FED, kde, sú ilustrovaný, kde je ilustrovaný určitý rámec a tu sa identifikujú naše ďalšie etapy našej činnosti. Bohužiaľ v tejto chvíli len v angličtine a v začiatkom septembra aj v ďalších jazykoch, tak aby ste všetci mohli sa oboznámiť s tým, čo nás čaká. Ďalší oznam ešte dnes ráno sa zišiel úrad predsedníctva a rozhodli sa, že kolega Peterle že kolega Peterle bude spravodajca o zmluve a partnerstve a spolupráci s Tadžikistanom a takisto Kolegyňa eh, Nate Wittenbrojken dostala správu o rozpočte. Eh, spoločenstva na rok 2010. Tiež potom bol eh, odovzdaný harmonogram našich schôdzi a môžeme teda teraz hneď prejsť k programu rokovania, podľa ktorého tu máme teraz správu o rozpočte na rok 2010 a slovo dávam kolegyni Nates, aby nám záležitosť vysvetlila. Uh, Vážený pán predseda, milí kolegovia, uh, na úvod snáď vás chcem požiadať, aby ste neodchádzali, pretože som spravodajkyňou k tomuto stanovisku, uh, k správe E, zdedila som ju od svojho predchodcu, ktorým bol Istvan e, e, Sent Iváni, ktorý nebol znovu zvolený a tým pádom to následníctvo zostalo otvorené a mňa požiadali, aby som sa tejto úlohy ujala. Ujímam sa tejto úlohy, hoci rozpočet nie je mojou najväčšou kompetenciou. Napriek tomu budem sa snažiť byť čo najúspešnejšia už dnes sme vám distribuovali a myslím si, že e, sekretariát i moji e, asistenti vám pomohli. E, distribuovali sme dva materiály. Návrh stanoviska komisie, teda návrh stanoviska našeho výboru k návrhu komisie a to je stanovisko ktoré má smerovať rozpočtovému výboru a potom pracovný, pracovný dokument s množstvom poznámok, ktorý vám posuniem a tiež množstvo e, návrhovaných pozmeňujúcich návrhov, ktoré vám posuniem rovnako. Takisto budete musieť rozhodnúť, čo urobíte s nimi a tiež či chcete predložiť ďalšie pozmeňujúce návrhy. Ak sa nemýlim, Lehota je 25. august, kedy teda máte predložiť ďalšie pozmeňujúce návrhy. Aké sú najdôležitejšie aspekty e, tejto kapitoly návrhu rozpočtu? E, kapitola 4, čo je tu najprekvapivejšie, je všeobecný nedostatok prostriedkov. Ako všetci vieme, nestalo sa mu tomu tak poprvý krát. Komisia a dokonca rada takto konajú, pretože vedia, že v priebehu roka, keď sa objavia e, súrne situácie, keď e, nebude možné nájsť e, prostriedky, keď budú musieť e, e, urýchliť postup a, a budú súriť na parlament, aby e, našiel včas prostriedky. Takto sa však dlhodobé rozpočtárstvo nerobí, rovnako tiež dlhodobé politiky, mimochodom. Zníženie záväzkov vysvetľuje z časti financovanie nástroja potravinového, ktorý bol prijatý v decembri 2008. Vyčlenené prostriedky tu boli financované z rozpočtu 2009, konkrétne 47%, 47% z celkových 2 miliárd. Len 17% zostalo na rozpočet 2010. Čo tie, Takisto považujem za nepriateľné je skutočnosť, že sú tu celkovo nerealistické zníženia prostriedkov pre Palestínu. Mali by sme trvať na tom, aby hlavná rozpočtová procedúra, základný postup pri rozpočte, aby bol základom našej práce, ako som už povedala, ako to máme k dispozícii, je to nie veľmi seriózne a nerealistické Vieme, že počas nasledovných mesiacov bude potrebné zvýšiť čiastky a kde si ich nájsť. To je moja druhá poznámka. Komisia tiež zdôrazňuje, že celková suma e, vyčlenených platieb je nižšia než v minulých rokoch, pretože neuhradené e, záväzky E, tie RAL po francúzštine e, boli výrazne znížené, takže spôsob, e, spôsob pre Palestínu bol rovnako potvrdený a dúfam, že to je správne. 220,8 milióna eur, to je tá čiastka, čiže 2,8 pre kapitolu 4 sa dostal do marže a je pod eh, hranicou rozpočtu. Eh, zdá sa to byť suma vysoká. Mohli by sme povedať, že je to, eh, ako hovoria Francúzi, až de manœuvre. A bolo by treba naozaj zvýšiť vyčlenené prostriedky pre Palestínu, tak by to malo nastať. Tiež by sa mala zvýšiť prostriedky pre Kubu, Gruzinsko, Kosovo, takisto extra podpora zjednotenia na Cypre a tiež na iniciatívy v rámci boja proti klimatickým zmenám. Všetko toto by malo dostať financie v rámci tejto marže, takže je to už takmer vyčlenené e, z veľkej časti, takže nie je seriózne teraz to prezentovať ako nejakú e, manévrovaciu maržu. Takže akékoľvek dodatočné prostriedky na nepredvídateľné udalosti, či už prírodné e, katastrofy a tak ďalej, v roku 2010 budú pre nás znamenať veľké problémy pri financovaní. Rada e, znížila pre, e, pre kapitolu 4 e, vyčlenené prostriedky 89 miliónov eur a znížila platby o 200, 259 miliónov eur. Ako som povedala, zvýšila sa marža, ktorú ponechala komisia na 309,90 miliónov. Takže Komisia to stanovila na 220,8 a rada to zvýšila na 309,90 e, miliónov. Predbežný návrh rozpočtu komisie navrhuje celkovo platby vo výš- v záväzky vo výške 7,9 v porovnaní s 8,2 miliard eur s nami, ktoré boli vyčlenené pre minulý rok, čiže zníženie záväzkov o 2,3 a platby, ktoré sa navrhujú, ktoré sú navrhované, nám pred, e, ukazujú zníženie 7,9 Celkové financovanie nástroja pre susedskú politiku je len o niečo nižšie než v roku 2009 toto zníženie možno vysvetliť nereálne e, nízkymi záväzkami a platbami vyčlenenými pôvodne pre Palestínu, ale to už som vám bola vysvetlila. Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, rovnako záväzky a platby pre nástroj pre e, predstupovú pomoc. Tieto sú tiež pre rok 2010 znížené porovnaní s, roku, s rokom 2009. Treba dodať, že na rok 2010 100 miliónov eur e, si požičiavame z oblasti susedskej politiky e, nástroja predstupovej pomoci a ďalších nástrojov na to, aby sme mohli zafinancovať nástroj pre e, potravinovú pomoc. To to sa nám splatí, vráti späť v rokoch 2011 až 2013. Keď podmienky nie sú presne definované, takéto veci sa dejú, že totiž v priebehu roku si prostriedky musíme z iných kapitol požičiavať a potom potrebujeme e, prísľuby, že to splatíme späť, takže neustále sme konfrontovaní s číslami, ktoré v určitých ohľadoch e, primálo súvisia, čo bude nakoniec v realite v roku 2010 skutočnosťou. A to nie je dobré východisko pre e, prípravu rozpočtu. Rada tiež navrhla zníženie administratívnych nákladov e, o, o množstvo rozpočtových liniek a myslím si, že viem, prečo to rada robí ak nájdete linku administratívne náklady a ste práve v rade, tak e, je to automaticky škrtnuté. Súčasne my však chceme, aby jednotlivé politiky boli implementované a aby efektívne boli implementované a aby veľmi rýchlo boli uvedené do, živi- do života. Ale keď k tomu nemáte dostatočný administratívny personál, tak sa to neudeje. Nebude to fungovať, takže ak v konečnom dôsledku administratívne náklady príliš znížite, tak okresávate svoje vlastné politiky. A opätovne my sme toho názoru, že toto nie je dobré, dobrý postup. No a na záver navrhujem pozmeňujúci návrh, ktorý doplní prostriedky do rozpočtovej linky 190803 pre eh, pobaltskú eh, stratégiu táto linka je momentálne bez prostriedkov, ale my sa domnievame, že určité prostriedky by tu e, e, priradené byť mali. Kolegovia e, z regionálneho výboru navrhli nejakých asi 20 miliónov pre túto linku, ale to by snáď mohlo byť až prištedré, takže v septembri uvidíme, koľko nakoniec prostriedkov priradíme Toľko teda, kolegovia, moje poznámky. Pozmiece návrhy, ktoré navrhujem, e, ich cieľom je opätovne vrátiť návrhom e, realistickosť, predovšetkým pokiaľ ide o záväzky, ale aj platby e, a na nevyčlenené prostriedky. Ďakujem. Ďakujem, pani Nates teraz má slovo kolega Gáler. Ďakujem, pán predseda. Chcem podporiť všetko, čo povedala kolegyňa Nates Oitebruck. Počas uplynulých rokov som sa často zaoberal rozpočtom, okrem iného aj preto, že som pôsobil vo výbore pre rozpočet. Môj všeobecný dojem je, že vo všetkých výboroch sa intenzívne zaoberáme číslami a rozpočet sa príjme po rokovaniach, ale je to v podstate len taká snímka stavu v tom okamihu, kedy ho príjmeme, obsahuje tieto čísla a následne to všetko už vyzerá inak. Stále prichádzajú žiadosti komisie o zmeny a pozmeňovacie návrhy a v oblasti Heading 4, teda v oblasti zahraničných záležitostí, v oblasti okruhu 4 máme tieto špecifické danosti a aj v oblasti Palestíny sme počas celých rokov zachádzali nad rámec e, rozpočtových e, vymedzení pri implementácii a aby to vôbec bolo trochu realistickejšie, komisia by mala predložiť viacročný program, viacročný prístup, aby sme nedostávali takéto nerealistické čísla a aby sme nemuseli mm, každých pár týždňov dostávať pozmeňovací list pani komisárky a na základe toho budú potrebné nové e, rozhodnutia. K, bodu, k bode 5 návrhov súhlasím. Tu ide o zníženie prostriedkov v oblasti Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva. Toto tu kritizujeme, toto zníženie. Myslím, že by sme mali zvážiť, aby tento nástroj bol naozaj využitý efektívnejšie. Poviem len slovičko Irán. My nechceme, aby sa dostavil najhorší scenár, ale chceme príspevky z vašej strany, ale využíme tento nástroj, e, pretože to je nástroj, ktorý môžeme využiť bez súhlasu dotyčných vlád. Áno, v skutočnosti ja si nemyslím, že pre podporu občianskej spoločnosti v Iráne alebo od právnikov, ktorí obhajujú osoby, že tu dostaneme súhlas od vlády, ale práve na toto je e, zameraný tento nástroj a práve v krajine ako Irán potrebujeme veľké množstvo peňazí, preto už ten prístup znížiť rozpočet je nesprávny. Preto takisto chcem podporiť tento návrh, aj tento bod. Možno predložím ešte zo pár pozmeňovacích návrhov, aby som zdôraznil moje stanovisko. Ďakujem. Ďakujem. Pán Gáler, teraz má slovo kolegyňa Munic. Ďakujem, pán predseda. Ja v princípe súhlasím eh, s pani spravodajkyňou, predovšetkým s tým konštatovaním, ktoré sa neustále opakuje. Ide o dotácie do týchto položiek, pretože tu sa berú peniaze z tých rezerv. To znamená, že parlament potom nemá žiadne rezervy, žiadny manevrovací priestor na to, aby mohol rozhodovať ad hoc o nových prípadoch, ktoré je potrebné financovať z rozpočtu. Je ťažké vysvetliť, akú e, vzrastajúcu úlohu hrá Európska únia a akým spôsobom má mať toto dopad na rozpočet. Je ťažké vysvetľovať, aká je úloha Európskej únie, ktorú bude hrať. A e, neustále sa hovorí o tom, že hráme významnú rolu, ale že na to nie sú peniaze. Ďalej potravinová pomoc. Tu tie peniaze často plynú inám. My, napríklad moja krajina, vyvinula určité úsilie, vytvorili sme finančné prostriedky, a potom um, boli tieto prostriedky realokované inám. Južná Amerika, Latinská Amerika, toto je opakujúca sa téma. Tu máme takisto návrh rozpočtu, kde toho nie je veľa v týchto položkách pre Južnú Ameriku. A mňa by zaujímalo vysvetlenie zo strany komisie, prečo to tak je. Ďakujem pani Muniz a teraz má slovo kolegyňa Losing ďakujem. Hovorilo sa o chronickom e, nedostatočnom financovaní komisie aj e, v správe pána Lasla Soliana, ako aj v súčasnej správe pani Nejc sa konštatuje, že naozaj máme množstvo ambicióznych e, rozhodnutí, alebo potrebujeme množstvo ambicióznych rozhodnutí, aby sa nám podarilo úlohu Európskej únie, predovšetkým pokiaľ ide o hospodársky rast a vytváranie pracovných miest, ako aj v oblasti Mm, zahraničnej politiky prevziať a chcem niekoľko návrhov predložiť, ako by sme zmenami v rozpočte mohli splniť tieto úlohy. Zvýšené zahranično-politické financie, ktoré sú potrebné, by nemali byť investované do zbrojenia a vojenských aktivít, ale do boja proti chudobe, ehm, do rozvojovej pomoci, do podpory práv žien, do ekologickej e, obnovy, e, univerzálnej starostlivosti zdravotnej a tak ďalej Prevzatia nákladov zmluvou EÚ, na základe zmluvy EÚ, článok 28 je toto striktne zakázané. Preto podľa nášho názoru je potrebné preskúmať, e, či e, sa tento aspekt naozaj vo všetkých ohľadoch zohľadňuje. Sú tu príklady, ktoré potrebné preskúmať, napríklad projekt Galileo, satelitný systém alebo projekt African Peace Facility. Tu sa nastoluje otázka, koľko finančných prostriedkov v roku 2010 bolo e, prevzatých e, z polohospodárskej oblasti do Galilea. Napríklad zákaz financovania, ako je to zlučiteľné s financovaním Galilea. Nastaluje sa otázka, e, na čo sa používajú financie na African Peace Facility a či sa to investuje iba do bezprostredného boja proti chudobe. Nechcem sa vyjadrovať ku všetkým podrobnostiam, o ktorých predpokladám, že e, sa to využíva na e, vojenské účely. E, spomeniem Atena mechanizmus a financovaní GMIS. Vyslovujem sa za to, aby sme dosiahli lepšie vysvetlenie. Myslím, že ak z týchto oblastí sa financie budú investovať iba do občianských záležitostí, tak splníme požiadavky, ktoré sú tu stanovené. A Ďakujem. A teraz má slovo kolega Salafranka. Eh, Ďakujem, pán predseda. Áno, máme tu typický prípad rozpočtu, kde dochádza k škrtom kde sa redukujú záväzky, ako aj platby pre náš výbor. Chcel by som iba podporiť pána Gálera v tom, čo povedal a chcem požiadať o vysvetlenie, ako to vyzerá s procedúrou. Máme tu dva dokumenty, návrh stanoviska Podľa rokovacieho programu tu máme do konca augusta termín na pozmeňovacie návrhy a ďalej pracovný materiál. Tu ide o predloženie jedného pozmeňovacieho návrhu predkladateľky. Členovia výboru teda mohu, môžu predkladať pozmeňovacie návrhy k návrhu stanoviska. A na druhej strane tu máme lehotu na predkladanie pozmeňovacích návrhov ku konkrétnym číslam z každej položky, z každej rozpočtovej linky. Pán Gáler jasne vyjadril pozíciu našej politickej skupiny v tom zmysle, že súhlasíme e, s dôvodmi pani navrhovateľky. Chcem len povedať, a povedal to aj dnes dopoludne pán minister, chcel by som zdôrazniť to, že Európska únia musí byť operatívna v oblasti Stredomoria, a aj tu minister hovoril o tom, že je nutné, aby sme zabezpečili riadne fungovanie služby pre zahraničné, teda vonkajšie vzťahy. Je potrebné, aby sa zabezpečilo fungovanie tejto služby, pokiaľ prejde Lisabonská zmluva, ak teda prejde inským referendum a tu nie sú na to žiadne položky v rozpočte, aby vôbec bolo možné aktivovať túto službu. Tu súhlasím aj s pani Nates, čo sa týka Palestíny a Stredného východu a zdá sa mi, že e, to zameranie na Európsky nástroj pre ľudské práva je veľmi zaujímavý. Dnes dopoludnia som hovoril s kolegom Brokerom o situácii v oblasti ľudských práv v Čečensku, takisto prebehli tu určité návštevy a povedali sme si, že by sme mali preštudovať alebo preskúmať, či by nebolo možné predložiť určité pozmeňovacie návrhy, aby sme posilnili naše aktivity a komunikáciu s týmto regiónom, ktorý e, momentálne je v podstate e, poznamenali tými nedávnymi vraždami, ku ktorým došlo. Čiže ja by som chcel vysvetlenie o tom, aká bude procedúra postupu. Toto sa netýka len toho stanoviska, pretože, ako som pochopil, e, tu máme v tom jasno, ale čo sa týka pozmeňovacích návrhov k jednotlivým rozpočtovým položkám, o to mi ide, kedy ich môžeme predkladať. Tu môžeme odpovedať hneď. Samozrejme, po tom, čo e, som skonzultoval sekretariat. 25. august je termín pre pozmeňovacie návrhy správe, e, teda k stanovisku kolegyne Nates, ako aj pre celkový rozpočet na rok 2010. Ale dátum 25. august, toto je záväzný dátum pre pozmeňovacie návrhy. Ako som povedal na konci schôze, toto je dátum e, pre pozmeňovacie návrhy e, k stanovisku ktoré máme prijať na výbore 2. septembra. Teraz má slovo kolegyňa Autala. Ďakujem. Áno, e, veľmi nás teší tento návrh stanoviska pani Nejc, e, predovšetkým e, v mene podvýboru pre ľudské práva a e, som veľmi rada, že zdôraznila nástroj pre demokraciu a ľudské práva. A ja si myslím, že je mimoriadne efektívny, toto je mimoriadne efektívny spôsob vynakladania peniaze a financií a e, musíme sa postaviť za túto rozpočtovú položku. Teda je tu požiadavka, aby sa to využilo flexibilnejším a takým e, zameranejším spôsobom. Naša skupina vypracuje pozmeňovacie návrhy a zdôrazníme užitočnosť tohoto nástroja e, na Južnom Kaukaze, kde občianská spôsob, e, spoločnosť e, čeli veľkým problémom. Ďakujem. Ďakujem, pani Autala. A teraz má slovo kolegyňa Andrikiene. Ďakujem, pán predseda. Ja súhlasím so spravodajcom a s jeho stanoviskom. Štvrtá kategória teda e, okruh 4 rozpočtu je okruh, ktorý väčšinou e, čeli nedostatku financí. Máme ambície, aby sme posilnili úlohu únie ako globálneho vodcu. Teraz by som sa chcel e, vyjadriť k stratégii Pobalského mora, čo predstavuje jednu z priorít predsedajúceho Švédska. Dnes už bolo spomenuté, dnes už to spomenul minister zahraničia, pán Bild. Uh, Európska e, rada e, by mala posilniť túto stratégiu na oktobrovom samite a potom e, začneme implementáciu stratégie. Teraz pracujeme na akčnom pláne stratégie, preto podporujem stanovisko spravodajcu, spravodajkyne, že by sme mali vyčleniť 20 miliónov eur pre implementáciu stratégie v roku 2010. Ďakujem. Takže teraz opäť odovzdám slovo zástupcovi komisie. Mm, slovo má Andrej Lise. Ďakujem. Prepačte. Na záver sa vždy vyjadri pani spravodajkyňa, alebo chcete teraz? V návrhu stanoviska v odseku 6 e, v poslednom riadku by malo byť Continued Financial Assistance to the Turkish Cypriot Community. Slovičko cyperský Cypriot nejakým spôsobom ostalo e, zaseknuté v počítači. Ďakujem. E, takže, ako napísal e, jeden veľký filozof, diabol je v detailoch. Teraz má slovo komisia. Ďakujem, pán predseda. Moje meno je Gary Miller, som predseda eh, finančného útvaru DG pre zahraničné vzťahy a chcem len povedať novým členom, že úloha komisie v tejto úlohe je mm, úloha realizátora, čiže eh, my sme k dispozícii eh, členom pre pomoc v tejto rozpočtovej skupine, čo nikdy nie je ľahké. Chcem poblahoželať pani Nates za vymenovanie e, do tejto dôležitej úlohy. Som k dispozícii pri príprave e, tejto práce a vždy bol veľmi dobrý e, pracovný vzťah medzi môjim útvarom a týmto výborom. takže ešte než E, odovzdám slovo kolegovi z DG e, Enlargement. Moje riaditeľstvo je e, zodpovedné za hlavné zahraničné vzťahy, teda ide o nástroje pre susedskú politiku, rozvojová spolupráca a tak ďalej. Takisto sa snažíme skoordinovať okruh 4, čo je výročný rozpočet pre zahraničné kroky a takisto E, napríklad e, rozpočet CFSP, e, rozpočet pre riadenie kríz a tak ďalej. A neskôr dozdám slovo kolegovi z digital na ktorý je zodpovedný za ďalšie nástroje. Takže je tu chronický nedostatok finančných prostriedkov pre zahraničné akcie čo vyplynulo dosť jasne z dokumentu spravodajkyne. My sa venujeme tejto otázke. Komisia má pocit, že e, v našom návrhu pre rozpočet sme vypracovali aspekty. E, musíme vám odprezentovať návrhy už v máji a musíme odhadnúť, čo budeme vynakladať na budúci rok. Čiže je to náročná úloha a obvyklý postup je taký, že povieme, neskôr sa s tým vrátime a ešte upravíme naše e, návrhy. A toto je možné, toto je povolené na základe veľkého počtu víziev, ktorým čelíme. Ako sme to zdôraznili v našom návrhu, e, ešte budeme musieť upraviť niektoré aspekty. Nevieme, či sa to podarí do mája naše plány budú definitívne až ku koncu roka. Pani Nates určite bude súhlasiť so mnou v tom, že pravdepodobne najväčší bod na programe bude Palestína, teda taký najhlavnejší bod. A dôvod, prečo je dôležité, aby sme sa k tomuto návrhu vrátili ešte v priebehu roka, je, že zistíme, aké sú úsilia iných donorov, donorov eh, pokiaľ ide o špecifické regióny, eh, Takže v podstate začiatkom septembra komisia príjme mm, pozmeňovací návrh e, tzv. amending letter, teda pozmeňovací návrh rozpočtu. Ďalšia dôležitá otázka, ku ktorej sa ešte vráči, vrátime. Priorita predsedu Barosa je e, konferencia o klimatických zmenách koncom roka. A teraz e, otázka, či trpíme nedostatkom financií alebo nie. Ak vyvstanú nejaké nové potreby, ak sa objavia nové priority, tak ako sa to stalo za uplynulé roky, väčšinou nájdeme riešenie. Členovia výboru, ktorí to boli minulý rok, e, vedia, že sme našli riešenie pre východné partnerstvo, pre e, zabezpečenie potravinovej pomoci a možno tá situácia nie je až taká e, negatívna, ako ste to popísali. Otázka týkajúca sa marže. 2011 ehm, tu je 150 miliónov eur. Komisia teda berieme na vedomie otázku revízie rozpočtu. Toto je revízia finančného rámca pre obdobie 2007 až 2013. Čiže obdobie, kedy bolo prijaté toto rozhodnutie, parlament a rada e, z to strednodobého hľadiska zreviduje tento rámec a takisto okruh 4. Takže toto bude dôležitá príležitosť na revíziu okruhu 4. V tomto kontexte by som mal spomenúť ako súčasťou dohody pre potravinovú pomoc, keďže parlament vyjadril obavy o okruhu 4. Komisia e, sa rozhodla prezentovať e, osobitné posúdenie situácie e, v rozpočte pre e, vonkajšie záležitosti e, a toto predložíme v septembri spolu s našim pozmeňovacím listom. Čiže budeme mať e, takú celkovú analýzu situácie v okruhu 4, ako aj pokiaľ ide o rozvoj marže od teraz do roku 2013. Teraz prejdem k určitým špecifickým bodom, ktoré nastolila spravodajkyňa v pracovnom dokumente. Vo všeobecnosti komisia môže uvítať e, úsilia spravodajkyni, ne? E, pokiaľ ide o e, navýšenie rozpočtu. Komisia teda predloží návrh, rada sa na to pozrie a potom to prijala pred týždňom, potom v druhom kole e, komisia urobí e, určité e, škrty, potom komisia väčšinou tieto škrty nepokladá za akceptovateľné. Ako povedala pani Najc, je pre nás veľmi dôležité, aby sme rozšírili úroveň commitment appropriations, myslím, že je dôležité rozšíriť e, záväzky v rámci DCR, čo sa týka rozšírenia rozpočtu v informačnej politike, toto je takisto dôležitý bod. Iné oblasti, na ktoré sme sa dohodli, ide o e, platobné záväzky, toto je veľmi dôležitý e, druh záväzkov, pretože sa to týka financí, ktoré môžeme vynaložiť. Je tu škrt o 500 miliónov eur v okruhu 2. Toto by spôsobilo signifikantné problémy pri implementácii programov. Musíte pochopiť, že nové nástroje Relax vstupujú do tretieho roku implementácie, naberajú na rýchlosti, pokiaľ ide o implementáciu a akýkoľvek škrt E, v tomto rozmedzi by výrazne spomalil e, alebo má potenciál spomaliť e, implementáciu. A takisto môžeme uvítať podporu spravodajkyne pre, našu administ- pre rozpočet pre administratívnu podporu. Posmeňovací návrh 20 miliónov eur pre stratégiu Baltského mora musíme sa pokúsiť lepšie pochopiť zámer, z ktorého vychádza tento pozmeňovací návrh. Ak ide o pozmeňovací návrh, ktorý je inšpirovaný regionálnou politikou, e, komisia by mohla mať problémy s financovaním takéhoto opatrenia v rámci okruhu 4, pretože toto sa týka e, vonkajších krokov, takže musíme si sadnúť a nejak pochopiť e, alebo tak si ujasniť význam tohto pozmeňovacieho návrhu. E, takisto pilotné projekty, ktoré sú obsiahnuté v návrhu, takisto môžeme si to prejsť a uvidíme, v čom spočívajú problémy a v čom by mali spočívať priority. Ďakujem, to je všetko z DG Relax. Teraz odovzdám slovo zástupcovi s e, kolegovi Lajsovi. Ďakujem. Uh, thank you very much. Uh, uh my name... Ďakujem pekne. Andrej Lis, mám na starosti finančnú pomoc a koordináciu v DG pre rozšírenie spolu s pani Dibuči, ktorá má na starosti ľudské zdroje. V prvom rade by som sa chcel poďakovať predsedovi za to, že máme príležitosť sa vyjadriť, ale chcem aj zablahoželať novozvoleným poslancom alebo tým, ktorí boli opätovne zvolení. Platí to aj pre pani Nates. Tešíme sa na spoluprácu ako vždy s týmto výborom a taktiež blahoželám pani Nec za to, že e, prijala úlohu spravodajkyne. Už sme v minulosti vynikajúco spolupracovali, takže budete mať našu podporu aj v budúcnosti. E, rozšírenie Mm, ako povedal pán Bild, musíme vyslať správny signál kandidátskym a potenciálne kandidátskym krajinám v týchto ťažkých e, časoch hospodárskej krízy a musíme podporiť ich viac ako kedykoľvek predtým, hlavne preto, že e, rada okresala operatívny a administratívny rozpočet, pokiaľ ide o predstupovú pomoc chcem povedať, e, že my sme na rok 2010 navrhli navýšenie, nie okresanie rozpočtu. Bolo to už e, predležené nami, tak ako e, je to naša povinnosť v rámci predstupového nástroja. Takže škrty v rozpočte Pani Debuduči potom bude hovoriť o ďalšej časti. Najskôr chcem pripomenúť štruktúr nástroja pre predsudovú pomoc. Možno, že to mnohí vedia. IPA má 5 zložiek, dva, dve zložky na rozvoj inštitúcií, verejných inštitúcií, zmierenie, dobré susedné vzťahy v krajinách Západného Balkánu a s Tureckom, takže tieto dva aspekty sa vzťahujú na všetky krajiny. A potom tri ďalšie zložky, tie sú e, prístupné iba kandidátskym krajinám a riešia otázky nezamestnosti, sociálneho začlenenia, vzdelávania malých a stredných podnikov, dopravy, životného prostredia a e, rozvoju vidieka. Škrty sa týkajú hlavne týchto troch zložiek. Aj e, cezhraničnej spolupráci členských krajín. Takže takéto škrty podľa nás by mali výrazne negatívny dopad. My sme všetky inštitúcie EÚ, e, parlament, komisia a rada e, vyzývali krajiny, ktorým je určená pomoc, e, vytvoriť decentralizované štruktúry aby bola možná dobrá finančná disciplína a obhajovanie európskych zájmov pred samotnou implementáciou. Preto prostriedky vyčlenené týmto trom zložkám pre kandidické krajiny boli mm, v rokoch 2007 až 2009 relatívne nízke na to, aby tieto krajiny mali čas vytvoriť vhodné operatívne štruktúry na implementáciu. Kandidátske krajiny e, dobre pokročili v tejto oblasti a komisia by im mala dať zelenú do konca roka, aby mohli začať s implementáciou. Ak navrhované škrty rady budú prijaté, tak potom by to nebolo dostatočné uznanie úsilia kandidátskych krajín. Naviac by to bol jasný signál nedostatočnej solidarity, solidárnosti v časoch krízy keďže tieto zložky e, majú pomôcť členským kraj, pardon, kandidátskym krajinám zmierniť hospodársky a sociálny dopad krízy. Ďalší dôležitý aspekt, a povedala to aj pani spravodajkyňa, metóda na plánovanie pomoci IPA v rámci viacročného prístupu. My spolupracujeme s kandidátskymi krajinami v trojročnej perspektíve a potom pridelujeme prostriedky e, rok po roku a e, miera čerpania bola 100% doteraz, takže nerešpektovať tento viacročný program by určite okresal udržateľnosť pomoci EÚ. Takže platby môžu sa zdať nízke v roku 2009, ale okrem toho, že sme zredukovali meškenie, je to aj súčasťou e, multiročného programu navýšenie hlavne pre nové e, nástroje a to sa týka aj štrukturálnych fondov v EÚ. A teraz dostane slovo Debuči a bude hovoriť o administratívnych výdavkoch a ja som samozrejme k dispozícii na zodpovedanie vašich prípadných otázok. Ďakujem pekne, pán predseda. Spravodajkyňa už zdôraznila, že je dôležité mať dostatočne, e, dostatočný počet pracovných síl. Na roky 2010 komisia žiada malé navýšenie v porovnaní s predchádzajúcim e, rokom, ale tá, to navýšenie je naozaj e, veľmi slabé a dôvodom tejto žiadosti je to, že generálne riaditeľstvo pre rozšírenie zapojila všetkých pracovníkov do balkánskeho procesu. Kosovo sa tu už viackrát spomenulo, je to dôležité, takže potrebujeme uh, viac ľudí do, naš, do našej prištinskej kancelárie. Teraz eh, je to dôležitý moment pre mnoho programov. Administratívna zložka je vyššia ako to, čo sa pôvodne plánovalo v rámci EPA. A napriek tomu rada navrhla rozpočet nižší ako v roku 2009 a už vtedy nebol dostatočný, takže dúfam, že pochopíte, že v týchto e, okolnostiach tieto rozpočtové škrty obmedzia našu, e, naše schopnosti konať priamo v teréne, ale taktiež to spochybňuje schopnosť delegácií už nebudú môcť realizovať povinný finančný dohľad. Nemôžeme zareč, zaručiť e, dobré hospodárske postupy ani pravidelnosť e, finančných transakcií. Komisia si dobre uvedomuje tieto ťažkosti. Vieme veľmi dobre, že naviac e, samozrejme ide o peniaze európskych daňovníkov a v týchto časoch krízy dobrá dobré narábanie s prostriedkami je dôležitá, takže dúfame, že budeme mať podporu vášho výboru, aby sme získali finančné prostriedky potrebné na dosiahnutie politických cieľov a tie sú veľmi dôležité, ako to povedal pán Bild. Ďakujem pekne. Ďakujem zástupcom komisie. Teraz na záver ešte pani spravodajkyňa pani Nates. Ďakujem za pozitívne odozvy. Chcem potvrdiť, že lehotou je 25. august na predkladanie pozmenujúcich a doplnených návrhov. Týka sa to aj e, znenia, aj čísel, ale nielen e, tými e, tých čísel, ktoré som ja navrhla, ale všetkých čísel, ktoré sú v okruhu 4 uvedené. Ak máte pocit, že by bolo dobré ich zmeniť. Väčšina kolegov povedala, že e, väčšinou súhlasia s mojimi návrhmi a, a to som si mm, s veľkým uspokojením poznamenala. Neboli žiadne špecifické otázky. Lace uh, and uh, Madame de Bucci for uh, their comments uh, from the side of, of the Commission, and I can assure them that after a, a short summer break, we will sit together and uh, to continue the work on, on, on the draft. So thank you very much. Takže ďakujem pekne všetkým. Bene, allora grazie per questo. Dobre, ďakujem pekne. Takže ešte raz pripomeniem lehota, 25. august predkladanie pozmeňujúcich doplňujúcich návrhov, pretože našu e, správu na výbore zahraničných záležitostí musíme schváliť 2. septembra, aby sme ich mohli e, poslať na komisiu. Takže dosť e, krátka lehota, takže prosím návrhy iba v angličtine a francúzštine, pretože nebude kedy ich dať preložiť do ostatných jazykov. Teraz prejdeme k poslednému bodu na programe. Ide o dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Tadžikistanom. Dostane slovo kolega Peterle, ktorý to dostal za úlohu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, takže e, budeme pokrač- som rád, že môžem pokračovať v práci na e, tomto návrhu. Toto je téma, ktorá sa za 5, e, ktorú som za uplynulých 5 rokov veľmi intenzívne sledoval, ako aj rozvoj v celom regióne. Som veľmi rád, že sme napredovali na toľko, že už 26 členských štátov ratifikovalo e, túto dohodu. E, v Grécku počítame s tým, že Grécko urobí tento krok na jeseň. Z našej strany, zo strany Európskeho parlamentu, e, teda bude na nás, či už udelíme tento súhlas a to ešte predtým, než dohoda bude potvrdená, alebo až potom. Máme pred sebou dva texty, návrh dohody. Odporúča sa, aby sme udelili súhlas a ďalej tu máme návrh e, politického, e, politického uznesenia. E, toto uznesenie rieši otázky, akým problémom čelí e, tento štát. Okrem toho e, sa tu uvádza množstvo problémov v súvislosti s Tadžikistátom. Je to spoločenstvo štátov a je tu otázka, nakoľko sa e, môže situácia Tadžikistanu zlepšiť. Bolo by dobre, keby kolegovia do 25. augusta 12. hodiny predložili pozmeňovacie návrhy za účelom vylepšenia tohto návrhu textu. Je pravda, je správne, aby sme boli aj v tejto situácii realistickí a musíme otvorene poukázať na to, že Tadžikistan nie je bezproblémová krajina. Tento štát e, e je sužovaný vysokou mierou chudoby, má e, veľmi slabú hospodárskú štruktúru, obmedzené prírodné zdroje, nedisponuje ani e, zemným plynom, ani ropou. E, v ostatnom čase krajina e, pociťuje aj e, pozmenenú finančnú klímu e, v Rusku a v Kazachstane. Zároveň je reč o korupcii v celkovom systéme. Trpia tým všetky úrovne. V Tadžikistane síce panuje politická stabilita, avšak nepanujú tu demokratické podmienky, aspoň nie podľa e, toho, čo si my predstavujeme pod pojmom demokracia. Opozícia má veľmi obmedzenú moc a v podstate je to štát, ktorý riadi jedna strana. V správe sa to ešte trochu podrobnejšie rozvádza. Takisto treba povedať, že občianská spoločnosť nie je práve viditeľná a ani nemá nejaký výrazný vplyv. Ehm, boli vydané nové zákony, ktoré takisto práve neulahčujú prácu alebo registráciu e, mimovládnych organizácií. Takisto náboženská sloboda bola obmedzená. Ehm, pripravuje sa zákon, ktorý by obmedzil viacero náboženských praktív. Európska únia e, vidí však Tadžikistan ako dôležitého aktéra na hranici s Afganistanom. Tadžikistan e, má rozhodne potenciál, aby sa z neho stal moderný, dobre fungujúci štát, ktorý bude schopný čeliť svojej úlohe e, v boji proti terorizmu, proti extrémizmu, obchodovaniu s drogami. Teda bude môcť e, splniť túto svoju úlohu. To sú dôležité dôvody preto, a prečo si Rada a členské štáty želajú, e, aby bol Tadžikistan podporený, aby sme sa viac angažovali v podpore Tadžikistanu. A teda je tu požiadavka uzavretia partnerskej a kooperačnej dohody. V júni 2007 sme schválili stratégiu pre Strednú Áziu. Parlament vypracoval e, správu Östlemír, e, a v tejto správe jasne poukazujeme na to, že Stredná Ázia zahrania 5 rozličných štátov e, s veľmi odlišnými e, spoločenskými a inými podmienkami. V našej politike je potrebné zohľadniť túto skutočnosť a musíme e, naše politiky vo vzťahu k týmto štátom diferencovať. Som veľmi rád, že Európsky parlament sa identifikoval s týmto stanoviskom. Geopolitické argumenty sú samozrejme mimoriadne dôležité Avšak medzinárodné spoločenstvo štátov e, si jednoducho nemôže dovoliť takýto e, slabý štát na hranici s Afganistanom. Je veľmi dôležité, aby sme Tadžikistanu vyslali jasný signál v tom zmysle, že sme ochotní užšie s Tadžikistanom spolupracovať. Tadžikistan samozrejme zo svojej strany musí zrealizovať potrebné reformy, aj, e, to, to očakáva aj obyvateľstvo Tadžikistanu, či už je to v oblasti ľudských práv, či už je to v oblasti občianskej spoločnosti, či už je to v oblasti boja proti chudobe. My by sme chceli, aby e, krajina tieto ciele sledovala a dosahovala zaangažovanie a prostredníctvom politického dialógu. Som rád, že Tačikistan pri viacerých príležitostiach potvrdil ochotu že sa chce približovať alebo že sa chce zaviazať k hodnotám e, Európskej únie, e, zvýšiť e, výmenný obchod teda s Európskou úniou a toto zároveň zodpovedá spolupráci vo viacerých oblastiach. Teraz očakávame kroky v dôležitých oblastiach ako ľudské právo, demokratizácia, sociálny blahobyt E, ochrana zdravia, a boj proti korupcii. Chceli by sme, aby tačekista tieto úlohy bral vážne. Potom ešte niekoľko slov, pokiaľ ide o podmienky. E, v predmetnej dohode e, v odseku 2 sa jasne uvádza, že demokratické princípy treba zohľadniť. V tomto návrhu uznesenia apelujeme na komisiu, aby e, v spolupráci s komisiou preskúmala, že demokracia a ľudské práva sa naozaj aplikujú na všetkých úrovniach dialógu s Tadžikistanom a budú zohľadňované a že Európska únia poskytne Tadžikistanu akúkoľvek podporu, ktorá bude potrebná v týchto oblastiach. Toto uznesenie predstavuje aj apel na medzinárodných donorov e, v tom zmysle, aby poskytli e, e, finančné prostriedky priamo Eh, územným celkom a mimovládnym organizáciám. Samozrejme, eh, za splnenie určitých kritérií a eh, so zohľadnením kritérií transparentnosti. Na záver, milí kolegovia, chcem povedať, že som toho názoru, že nastal čas, aby sme s Tačikistanom nadviazali užšiu spoluprácu. Prvý krok k tomu by mohla predstavovať práve táto dohoda. Takže chcem vás požiadať, o váš súhlas s touto dohodou. Ďakujem. Peterle, ahora eh, la parola. Ďakujem, pán Peterle. Pán, pani Ötala. Ďakujem pekne. Je to vynikajúca práca. My sa môžeme pripojiť ako zelení k týmto záverom. Tadžikistan, áno, je veľmi chudobná krajina a myslím, že by sme ešte mali hovoriť, že aj pôrodnosť by asi predstavovala problém. Tadžikistan má však e, napríklad e, veľa vodných zdrojov a Čína plánuje veľký, veľkú investíciu 650 e, miliónov eur v Tadžikistane. Takže malá zmena, ktorú navrhujeme, mali by sme povedať, že je dôležité sledovať eh, dopad na životné prostredie tejto, tohto projektu vybudovania veľkej vodnej nádrže. Takže mm, mali by sme mať takú diferencovanú stratégiu pre eh, Strednú Áziu. Turkmenistan má horšiu ľudskoprávnu situáciu ako Tadžikistan, aj keď problémy Tadžikistanu sú dobre odzrkadlené v tomto návrhu správy e, stanoviska, pardon. A ešte ako členka podvýboru pre ľudské práva chcem povedať, že my sa na to väčšinou pozeráme v dostačnom časovom predstihu, ale teraz na to nemáme čas. Ale teší nás, že sa tu e, spravodajca venuje ľudskoprávnym otázkam. Ďakujem. Slovo má poslanec Gále. Ďakujem, pani, pán predseda. Ďakujem tiež kolegovi Peter Lemu za vysvetlenia. V zásade jeho úvahy podporujem. Takisto názor, na, návrh uznesenia, pokiaľ ide o oblasť popisu politickej situácie. Už tu by si to zaslúžilo ešte určité aktualizácie. Neviem, z ktorého dátumu tento text je, je tam dnešný dátum, ale určite bol vypracovaný k skoršiemu okamžiku bode 9 sa po anglicky hovorí is a reasonable stable country with no indication either, either of an external threat or any well-organized local insurgency but points out to signs of cracks in the regime und geht es weiter. A potom text pokračuje. Myslím si, že práve v minulých týždňoch sme dostali znepokojivé správy o tom, že jeden zo, zo zodpovedných, tých, ktorí sú zodpovední za občianskú vojnu z pred desiatich rokov, ten, ktorý e, utiekol potom do Afganistanu a Pakistanu, práve na základe zvýšeného tlaku situácie v Pakistane a Afganistane s časťou svojich stúpencov sa vrátil, asi sa pridal aj k, k Talibanu, takže na juhu krajiny očividne je situácia, kde dokážu tieto jednotky, tieto zložky efektívne vykonávať vládu. Takže ten popis e, relatívne e, stabilná krajina, už takýto termín by som aktualizoval. Nie je to vyslovene destabilizovaná, ale treba zohľadniť destabilizujúci vplyv týchto spomínaných jednotiek čo vedie k tomu, že tá krajina nie je práve úspešná na poli e, demokracie a preto nedostáva ani obrovskú podporu. Takže myslím si, že v konečnom dôsledku e, e, s nimi zmluvu uzavrieme, ale nemali by sme si mať, robiť prehnané ilúzie o tom, že je tam snáď situácia, ktorá je vyslovene stabilná. Ďakujem pekne, pán Galer. Pán Arleky. Nož, ja súhlasím s týmto dokumentom, ktorý predložil pán spravodajca. Ja by som z principiálneho dôvodu uprednostnil trošku hlbšie odvolávky na dôležitosť Tadžikistanu ako krajiny, kde e, kadeľ prechádza väčšina afgánskeho heroínu do Ruska a EÚ. A preto je tá krajina pre nás dôležitá. A je to taktiež dôvod, prečo e, sa tam tak výrazne porušujú ľudské práva. Je to krajina, kde bola veľmi krvavá e, občianská vojna, viac ako 150 tisíc mŕtvych, skončila sa v 97. a stabilizácia krajiny e, je možná z časti kvôli tomu, že je Eh, že bola dohodná medzi politickými a zločineckými skupinami v krajine. Občianská vojna v Tadžikistane bola hlavne vojnou medzi eh, rôznymi eh, pašovateľmi drog a Tadžikistan bol taktiež krajinou, kde e, zakročil e, OSN e, mierové jednotky a bolo to dosť úspešné. A taktiež je tu vytvorená kancelária OSN na kontrolovanie pašovania drog z Afganistanu do Ruska a západnej Európy. Táto agentúra OSN skonfiškovala viac ako 3 tony heroínu iba za pár rokov a financuje ju hlavne EÚ. Dokument je v poriadku, pokiaľ ide o analýzu hospodárskej situácie. Aj tie návrhy sú dosť opodstatnené a dobré v tejto oblasti. Chcel by som však, aby sa tu viac zdôraznila zdôraznila, aké sú hlboké dôvody chudoby a ľudskoprávnej situácie v Tadžikistane. 50 občanov žije pod hranicou chudoby. Je to najchudobnejšia krajina z tých piatich e, cent, e, stredne azijských republik. Takže ja by som chcela, aby to bolo e, zdôraznejšie, zdôrazne, viac zdôraznené. A prostriedky EÚ by mali byť nasmerované priamo na iniciatívy zamerané na boj proti chudobe, pretože inak vždy tu budú tieto výrazné porušovania ľudských práv. Väčšinou ich e, je za tým vláda, to je taktiež dedictvo občianskej vojny a e, stretu medzi islamským fundamentalizmom a inými silami. Takže Neviem, či predložím pozmenujúci a doplňujúci návrh. Zatiaľ som sa nad tým dostatočne ešte nezamyslel, ale naozaj by som silne odporúčil viac zdôrazniť tento aspekt. Ďakujem. Ďakujem pekne. Už nie sú ďalší prihlásení do rozpravy, takže dostane opäť slovo e, zástupca komisie. Ďakujem pekne, pán Brown, za komisiu. V prvom rade by som chcel zablahoželať pánovi Peterlemu za vymenovanie e, za spravodajcu. Pozorne sme si vypočuli jeho analýzu a taktiež e, ďalšie podnety zo strany rôznych e, jednotlivých poslancov. Je to zložitá situácia, hlavne v súčasnosti, pretože sme počuli o posledných správach svedčiacich o problémy s vnútornou bezpečnosťou. Je priškoro hovoriť, kam nás to dovedie, ale je to znepokojujúce. A komisia to určite sleduje. Tadžikistan v prvom rade zohráva dôležitú úlohu na boj proti šíreniu extrémizmu a e, násilia z Afganistanu e, zhruba 30 tisíc kilometrov spoločnej hranice s Afganistanom a je v záujme EÚ, aby tu bola dobrá kontrola tadžických orgánov a my spolupracujeme s nimi prostredníctvom Bonker Border projektu a je to pozitívne vnímané aj členskými krajinami. Je to kľúčový aspekt pre nás nielen z hľadiska makrobezpečnosti, z dôvodov hrozby šírenia islamského extrémizmu, e, ktorý prichádza z Pakistanu a Afganistanu, ale aj z hľadiska boja proti pašovaniu drog a e, kriminality vo všeobecnosti. Vo februári príde prezident Tadžikistany do EÚ, do Bruselu a pán Baroso už vyjadril znepokojenie nad situáciou. Je tu problém v Tadžikistane, pretože je to slabý štát, nevie sa vysporiadať s mnohými hospodárskymi a sociálnymi problémami, takže Tadžikistan si zaslúži pomoc. Energická infraštruktúra je taktiež nedostatočná na poskytnutie potrebnej elektriny pre všetkých obyvateľov. Ak bude tvrdá zima, tak potom sa komisia taktiež znepokojuje eh, hroziacimi sociálnymi nepokojmi hlavne ak sa vráti veľký počet migrantov z Ruska, pretože je tu v Rusku dopad hospodárskej krízy, hlavne v oblasti stavebníctva. Veľa Tadžikov tam pracuje, mohli by sa vrátiť a to nás nepokojuje e, Tadžikistan je dôležitý pre implementáciu stratégie EÚ pre Strednú Áziu. Rada to schválila v júni 2007, takže sme pripravení prehlbiť našu spoluprácu s krajinou, keď dohoda o spolupráci bude ratifikovaná. Grécko e, potvrdilo už ratifikáciu v septembri a preto máme pocit, že s touto ratifikáciou a so súhlasom parlamentu to bude v prospech našich vzťahov s Tadžikistanom. A bude to dôkazom našej väčšej angažovanosti vo vzťahu s Tadžikistanom, pretože zohráva dôležitú úlohu e, z hľadiska bezpečnosti, to už som povedal. A takže spolupracujeme so sekretariatom parlamentu, aby ten dokument bol aktualizovaný, pokiaľ ide o menu a možno, že by sme tam mohli ešte niečo doplniť. Snaď to bude včas e, mm, na začiatku septembra alebo neskôr v Štrásburgu. A potom e, dialog o ľudských právach. Chcem ubezpečiť prítomných poslancov, že je to pre nás dôležité. Už bol prvý dialog o ľudských právach s Tadžikistanom. Konalo sa to minulý október. Bol to akýsi prvý kontakt. Takže prvá výmena už prebehla sú tu citlivé otázky, nedostatočná sloboda médií, prístup k väzniciam, e, využívanie e, práce detí e, v bavlnárskom priemysle. Dialóg to je dôležitý politický signál a je to už začiatok. Nedávno v Dušambe sme mali seminár o občianskej spoločnosti a to bol taktiež úspech. Doplnilo to dialog o ľudských právach. Išlo o právo na spravodlivý súd. Naozaj to bolo úspešné, hojná účasť aj zástupcovia ministerstiev, aj ombudsman, ktorý bol nedávno vymenovaný ten sa vyjadril pozitívne za tie odporúčania, ktoré budú zverejnené do konca augusta. Takže chcem vás ubezpečiť o tom, že otázka ľudských práv je prierezová, má aj politickú váhu a je to niečo, čo komisiu veľmi zaujíma. Je to dôležité z hľadiska celkovej stratégie, ale aj z hľadiska ľudských práv. Takže tu podporujeme to, čo sa povedalo po obede, čo povedal spravodajca a tešíme sa na súhlas, dúfajme, a, ratifikáciu tejto dohody o partnerstve a spolupráci. Ďakujem. Eh, Ďakujeme pánu Bernovi. Ako už som povedal, tie záverečné poznámky e, spravodajcu teraz si vypočujeme. Ďakujem, drahí kolegovia, zas, drahí zastupcovia komisie. Nie je tomu vždy tak, že by posledný bod e, programu bol e, nudný. Dnes sa to opätovne ukázalo. Chcem vám poďakovať za vašu podporu, za jednotlivé naškrtnuté aspekty. S vašou pomocou sa pokúsim dan- aktualizovať spomínanú správu. Táto správa musí prejsť celým procesom, pretože e, sa mu ne, sa ho nepodarilo uzavrieť v poslednom funkčnom období. Máme ho opätovne k dispozícii na začiatku tohoto nového obdobia Tie vaše návrhy o, na aktualizovanie sú naozaj oprávnené. Teším sa na vašu spoluprácu, na dobré pozmejúce návrhy až do 25. augusta. Budem na nich pracovať a teším sa aj na spoluprácu s komisiou. Ďakujem. Bene, ehm, a questo punto vorrei solo... Mm, v poriadku, a teraz vám chcem ešte raz, teda pán spravodajca, poďakovať. Upresním ešte, že po termíne na predkladanie pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov i v tomto prípade je veľmi krátky, pretože Rada ministrov žiadala o urýchlený postup pri tejto zmluvy, dohody a teda ten proces ešte prejsť ratifikáciou, takže 25. august e, ako krátka lehota, s tým, že 2. septembra správu príjmeme vo výbore tak ako aj inokedy, nebude možné predložiť pozmeňujúce návrhy v pôvodných jazykoch, ale len v angličtine. Vypočul som si tu vaše názory a sa bol by som za to, aby sme túto dohodu odsúhlasili. Dohodu, ktorá je užitočná, ak aj nie nevyhnutná pre stabilitu regiónu. Týmto môžeme schôdzu uzavrieť, ako som už povedal. Zídeme si prv, sa 1. a 2. septembra a našimi hostiami bude komisár e, Oli Rehn, ktorý nám prednesie aktuálnu informáciu o Balkáne a Turecku a potom vypočutie o novým zla, s novým zvláštnym zastupcom EÚ pre Afganistan a, a Pakistan s pánom Franceskom Segui. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám odpočinok pri dovolenke a uvidíme sa teda v septembri. <laughs> no? <laughs>